Well, we have a long day ahead of us. Máme pred sebou dlhý program. Mali by sme začať prvým bodom nášho programu a tým je hlasovanie o komunitárnom režime na kontrolu exportov položiek technológie s dvojitým použitím. Bol som informovaný, že diskusia Včera medzi zaangažovanými stranami bola dlhá, komplexná a je tu široká dohoda k pozmenujúcim návrhom, takže dávam vám teda na hlasovanie blok nasledujúce pozmenujúce návrhy, na ktorých sme sa zhodli 1, 25, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 32 s ústnymi pozmenujúcimi návrhmi 15, 16, 33, 34 a na konci vám poviem, čo zostalo mimo. Takže 17, 35, 19, 20, 36 s ústnym pozmenujúcim návrhom, 37, 22, 23, 38 s ústnym pozmenujúcim návrhom plus ústny pozmenovací návrh číslo 1 Čiže budeme hlasovať unblock o všetkých týchto článkoch a potom budeme musieť hlasovať oddelenie o pozmeňujúcich návrhoch 10 a 11 a 11. A potom budeme mať konečné záverečné hlasovanie. Je to tak v poriadku? Je toto dohoda, o ktorej sme boli informovaní? Bolo by to to isté, keby sme hlasovali bez týchto pozmeňujúcich návrhov. takže hlasovanie unblock, kto je za? Ďakujem, proti? Zdržal sa? Takže schválené. Overíme si to aby sme vedeli, či je to pravda alebo nie. Potom budeme mať hlasovanie po častiach k, k číslu 10. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Takže schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Overíme si to. Takže oddeluj, overujeme druhú časť Pozmeňujúce návrh číslo 10. Otváram hlasovanie. Počkáme, kým zahlasujú všetci. Hlasovali všetci. Ak vám nefunguje váš prístroj, tak pokúste sa použiť iný. Hlasovali všetci. V poriadku, končím hlasovanie. Takže 18 za, 15 proti, schválené. A teraz musíme hlasovať k článku 11. Kto je za? Proti? Musíme to overiť, takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Rovnaký výsledok. Pán predseda, stratil som svoju kartičku. Ste za alebo proti? Za. Dobre, takže 19 e, za, 14 proti. A máme dvoch proti. Takže 19 k 16, takže výsledok sa nemení. A teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Čiže schválené veľkou väčšinou. Pán predseda, a ja som za. Takže 31 za. Ďakujem, blahoželáme e, spravodajcovi. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a tým je Afganistan. Spravodajca tu ešte nie je, takže overíme si, kde je.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 Because of lack of soldiers, the war has been... Takže prerušíme vojnu, lebo nemáme vojakov. Čakáme na nich a spravodajca ešte musí prísť. All right now. Il relatore è qui con noi. So, uh, Mr. Arlaki, are you ready? Pán Arlaki, ste teda pripravení, aby sme mohli začať s prezentáciou vašej správy? Áno, pán predseda. Môžem začať tým, že poviem, že prvé diskusie predtým, ako budeme hlasovať, budú také, že sa pokúsim zhrnúť e, svoju mesačnú prácu. Snažíme sa pracovať na komplexnej novej stratégii EÚ v Afganistane, pre Afganistan. Takže prvá otázka ktorou som sa zaoberal, bolo, bolo to, aký, aká je priepasť medzi socioekonomickou situáciou ľudí na jednej strane a objem zdrojov, ktoré prichádzajú do krajiny za posledných 9 rokov. Čiže navštívil som Afganistan ako prvú vec a snažil som sa zistiť, aký je dopad medzinárodnej pomoci na krajinu po roku 2001. Ďalšia dôležitá otázka, hlavná politická téma, mierový proces v krajine. každý deň dostávame o tom správy. Ďalšia téma mierový proces a vojenská prítomnosť EÚ v krajine, ktorá e, vlastne školí e, miestnu políciu. A potom jeden z najdôležitejších problémov z európskej perspektívy a to je pestovanie opia a jeho predaj z Afganistanu do zvyšku sveta. Ak je tu nejaký ďalší dôvod mimo boja proti medzinárodnému terorizmu, pre ktorý sa Európa obáva eh, o situáciu v Afganistane, je práve heroín, ktorý otravuje, alebo teda, ktorý užíva 1,5 milióna užívateľov v Európe. Čiže je to v našom záujme, aby sme vyriešili tento problém pokiaľ ide o medzinárodnú pomoc, tak som sa snažil zhodnotiť situáciu v Afganistane dnes v porovnaní s deviatimi, so situácie s pred deviatimi rokmi. Vojna eh, zmenila veľa vecí. Takmer všetky chudobné krajiny cestoval som po mnohých a veľmi ma prekvapilo, aký pokrok, skutočný pokrok socioekonomickej situácii ľudí je vidno. V mnohých častiach Afriky, v mnohých častiach Ázie a v Afganistane ma zarazilo to, že tu nie je žiadny takýto signál. Sú tu obmedzené zmeny k lepšiemu vo vzdelávacom systéme, v infraštruktúre, ale čo ma prekvapilo, je to, že najdôležitejšie ukazovatele, napríklad detská, alebo umrtnosť, alebo umrtnosť matiek, alebo očakávaná dĺžka života ľudí a úroveň chudoby krajiny za posledných 9 rokov tu nedošlo k žiadnemu zhoršeniu nejakých e, ukazovateľov očakávaná dĺžka života sa znižila o 4 roky, úmrtnosť matiek v Afganistane zabíja viac ľudí ako vojna. 25 tisíc žien každý rok zomrie, pretože nemajú základné zdravotné, zdravotnú pomoc pri pôrodoch a vojna zabila v úvodzovkách len 2000 ľudí ročne. Potom je tu chudoba, ktorá sa zdvojnásobila zvojnásobil sa počet chudobných ľudí v Afganistane. Podľa prepočtov afgánskej vlády 600 miliónov eur ročne by bolo potrebných na to, aby sa vyplnila táto priepasť a medzinárodná pomoc je zvlášť relevantná Dopad pomoci prepočítal som, že Američania za posledné roky vynaložili viac menej 5 miliard dolárov ročne v Afganistane. Je to civilná pomoc. Európa, oficiálne čísla predstavujú 1 miliardu. Európa znamená Európska únia a všetky členské krajiny spolu. Potom Japonsko a ostatní, čiže je tu tok zdrojov do krajiny predstavuje, ktorý predstavuje 70 až 80 eh, HDP Afganistanu. Je to obrovský objem a skutočnosť, že dopad tejto pomoci je taký malý, je prvá vec, eh, ktorá by sa mala riešiť v európskej stratégii. Prečo taký malý dopad? Prečo 80 medzinárodnej pomoci ktorá teoreticky ide do Afganistanu, sa vôbec nedostane k afganským, afganskému ľudu. Prečo taká veľká korupcia e, v, vo vláde a spoločnosti Afganistanu a tiež veľké plýtvanie v štruktúre medzinárodnej pomoci? Keď som začal spracovať na tejto správe, nebolo to až také naliehavé, ale za posledné týždne sa to stalo otáz- naliehavou otázkou. Americký kongres minulý týždeň zmrazil 5 miliónovú pomoc do Afganistanu, kým lepšie nepochopia, ako sa tieto peniaze vynakladajú Američania vytvorili inšpektoriát pre rekonštrukciu Afganistanu. Je to zaujímavá práca, ale je zdokumentované veľké plýtvanie. A teraz e, budeme riešiť túto otázku. Je tu požiadavka afgánskej vlády. Myslím, že je opravnená, že sa dramaticky je tu dramatický nárast e, pomoci, ktorá má ísť cez afgánsku vládu, nie cez medzinárodné organizácie a najskôr musíme pochopiť, ako plynie Afgánsk, e, európska pomoc do Afganistanu. Najťažšie bolo pochopiť, ako peniaze európskych daňových poplatníkov sú vynakladané v Afganistane. Je tu veľký zmetok. Členské krajiny nemajú žiadnu komplexnú databázu, prostredníctvom ktorej by zistili, čo sa v tejto krajine robí, ako vynakladáme prostriedky americká štruktúra je z tohto pohľadu lepšia, ale celkový obraz ťažko chápenie je tu hodnotenie dopadu európskej pomoci pre Afganistan. Nie je možné zistiť, ako zlepšiť poskytovanie našej pomoci do tejto krajiny. Ak eh, z dlhodobého hľadiska chceme vyriešiť nie všetky afgánske problémy, pretože to by trvalo aspoň 100 rokov, ale aby sme došli k e, dobrej situácii v krajine, ktorá by sa mala znormalizovať e, podľa medzinárodných noriem, pretože Afganistan je nižšie ako e, bežné chudobné krajiny na svete. Musíme začať našim najsilnejším nástrojom a to je pomoc, ktorú Afganistanu poskytujeme. Takže dúfam, že mi pomôžete zlepšiť túto správu a návrh, na ktorom pracujem. Pokiaľ ide o mierový proces, môj návrh je, aby sme vyjadrili plnú podporu mierovému procesu, pretože je to jediná alternatíva k vojne. V Afganistane vojna v Afganistane je zastavená, alebo nevieme teda, kto ju vyhrá, kto vyhrá tento konflikt. Taliban nikdy nevyhrá, pretože medzinárodné sily, ozbrojené sily tam môžu zostať veľmi dlho. Medzinárodné ozbrojené sily tiež nevyhrajú vojnu, pretože nemôžu bojovať v typickej asymetrickej vojne v tejto krajine a toto je stanovisko, ktoré je stanoviskom predovšetkým vojakov. Hovoril som s generálom Kristalom a jeho eh, mm, personálom a oni si uvedomujú, že musia podporovať mierový proces, aby tu bol konsenzus a mierový proces znamená, že tu musí byť nová vláda, vláda, vláda národnej jednoty, ktorá by mohla byť výsledkom rokovaní medzi vládou Karzaja a Talibanom z európskeho hľadiska navrhujem a zdôrazňujem tú skutočnosť, že sú tu tri základné podmienky pre našu podporu tohto procesu. Prvá z nich je zákaz Al-Kaidy e, v krajine, po druhé plné rešpektovanie ľudských práv a afgánskej ústavy a po tretie eliminácia pestovania opia, čo je strategická Um, strategické škody, ktoré Afganistan spôsobuje európskej bezpečnosti. Takže podľa môjho názoru by sme mali plne podporiť tento mierový proces a nechať na vláde vybrať si um, z, teda tých svojich rezortných partnerov. A ešte ďalšie stanoviská by sa týkajú autonómie krajiny Nemali by sme teda zopakovať chyby z minulosti, kde v tejto krajine sme sa snažili diktovať aj ten najlepší, najmenší pohyb v miestnej politike. To by sa teda rovnalo zasahovaniu do vnútorných kraj, e, otázok alebo vnútorných záležitostí krajiny. Je tu veľké plýtvanie, prečo si to myslím. Obrovské sumy pre školenie policie sa teda plitvali tých 6 miliard dolárov, ktoré vynaložila Amerika na tréning policie. Nikto nevie, ako sa vlastne použili. Sú šetrenia v kongrese, ale hlavná vec, alebo hlavná otázka je taká dvojpoloha a Američania v školení policie zadali túto úlohu súkromným firmám. Niektoré z nich majú veľmi zlé meno. Sú to spoločnosti ako e, Blackwater alebo Dean Corper. Sú to obrovské bezpečnostné firmy, ktoré majú veľmi zlé meno v Iraku aj v Afganistane. E, problém sa vytvára v spôsobe, akým e, robia toto školenie a výcvik afgánskej polície. Potom sú tu, je tu európsky prístup vysielania misií EUPOL a malé národné misie v Afganistane, ktoré um, cvičia malé um, skupiny afgánskej polície a ja navrhujem, aby sa... A ešte je tu um, školiaca misia uh, NATO, ktorá je vlastne najlepšou štruktúrou, ktorú v Afganistane máme pre výcvik miestnej policie, ktorá by sa mala stať príkladom budúceho výcviku polície. Dnes je to úplne neuspokojivé. 90 afgánskych policajtov e, nevie čítať a písať. Aspoň tá úroveň e, analfabetizmu krajine predstavuje 70 čiže je to naozaj jedna z najhorších e, častí afgánskej spoločnosti. 30 z nich e, zmizne po roku výcviku, e, veľa z nich je drogovo závislých, čiže potrebujeme dramatickú zmenu, konsolidovať našu, naše pôsobenie. A konsolidáciu navrhujem spolu s konsolidáciou teda konsolidovať sa do štruktúr NATO. Musí tu byť komplexný školiaci program, aby o 2 až 4 roky sme mohli umožniť odchod e, medzinárodných vojenských síl z Afganistanu a vytvorili minimálne normy, minimálne normy pre bezpečnosť. Pokiaľ ide o pestovanie opia, toto je pre nás veľmi dôležité. Podľa môjho názoru by sme mali dosiahnuť dohodu s Ruskom, čo je druhý najväčší e, trh s drogami. E, dru, prvá, teda na druhom mieste je Európa, Rusi sa veľmi, majú veľké obavy z tohto procesu, chápu veľmi dobre, že zdroj ich problémov je Afganistán. Um, ehm, návykovosť na drogy v Rusku sa za posledné 4 roky zdvojnásobila a Európa a Rusko sú hlavné obete, pretože americký trh, ktorý je na treťom mieste, čerpá drogy z iných e, častí sveta a je dôležité, de, dôležité je mať plán, e, ako eliminovať toto pestovanie opia. Bol som výkonným riaditeľom e, e, organizácie OSN UEC. Mm, príkladom je to, čo sa deje inde na svete. Problémom je dezinformácia. Ľudia nevedia, že pestovanie opia pred 20 rokmi sa týkalo celého azijského kontinentu a bolo takmer úplne eliminované s výnimkou Afganistanu. Najskôr v Turecku, potom v Pakistane, to bol predchodca Afganistanu ako hlavný dodavateľ e, drog. Bolo to eliminované aj v Laose počas mojich desiatich rokov pôsobenia a vo Vietname, v Tajsku. Takže teraz je problémom Afganistan. Je to najväčší dodávateľ opia na svete je tu 5-ročný plán investovať 100 e, miliónov eur ročne, 10 európsky príspevok a tak by sme mohli postupne eliminovať e, jeho výrobu. Ja to chápem tak, že ľudia sa budú pýtať o, e, otázky, budú klas otázky na túto tému, takže môžeme o tom diskutovať a ja verím, že ak budeme mať stratégiu, ak ju schválime, a implementujeme, tak určite tu je nejaké východisko z afgánskej krízy. Ďakujem, ďakujem pekne. Keď ste spomenuli krajiny ako Tajsko a ostatné krajiny, ktoré úspešne eliminovali pestovanie drog, tieto majú inštitúcie, oficiálne orgány, ktoré majú podporu, ktoré podporujú teda túto elimináciu e, pestovania drog, ale v Afganistane sa musia až tieto štruktúry ešte len vybudovať, čiže podľa mňa zvýšenie podpory, podpory zefektívnenie a podobne. Toto je potrebné dosiahnuť, kým tento problém vyriešime. Teraz pani Nikolky Nissen požiadala o slovo, pretože potom má iný, iné stretnutie, takže poprosím vás, aby ste sa ujali slova. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, musím ísť hlasovať do iného výboru, ale chcela som povedať pánovi eh, eh, Arlakimu, že jeho pohľad na situáciu v Afganistane a na medzinárodnú prítomnosť je, je objektívny Vaša bilancia je veľmi objektívna, pokiaľ ide o našu prítomnosť v Afganistane, naše finančné investície a dôsledky tejto stratégie. A táto pasca, do ktorej sme sa dostali e, kvôli politike prezidenta Busa to, Busha toto všetko je objektívne. Otázka, čo urobiť preto, aby sme čo najrychlejšie mohli odísť z tejto krajiny, pretože toto si žela verejná medzinárodná mienka. Občania si želajú, aby sa vojaci vrátili do Európy a USA. Čo teda urobiť, aby sme sa dostali z tejto patovej situácie bez toho, aby sme e, Afganistan nevrátili na bod číslo nula, teda na situáciu pred desiatich rokov. Čo urobiť, aby tieto finančné investície veľké, ako ste povedali, a tieto ľudské straty tiež veľmi početné, či už na afganskej alebo našej strane, aby toto malo nejaký význam. Čiže toto je aktuálna otázka, ako odísť z Afganistanu bez toho, aby sme nedali e, kľúče od krajiny e, Talibanu. Jedna z najväčších chýb zo strany Američanov bola, že príliš dôverovali Karzajovi, ktorý bohužiaľ nie je veľmi spolahlivý a slabosť afgánskej vlády z dôvodu korupcie. Tu Afgánci nedôverujú Karzajovi, nerešpektujú ho, čiže je to veľký problém slabosť afgánskej vlády. Afgánci hovoria, že potrebujú medzinárodnú prítomnosť ako záruku toho, že Karzaj e, nebude si počínať svojvoľne, nebude ustupovať e, Talibanu, aby sme sa vyhli tomu, že Karzaj neustúpi e, Talibanu a že Pakistán nenastolí e, tú svoju politiku v, Afganistán, v Afganistane, potom um, menšiny, Karzaja Paštun boli sami, bez toho, že by brali do úvahy uh, Uzbekov a um, ľudí z Azerbajdžanu. Čiže toto je dôležitý problém, rešpektovanie menšín. Situácia je veľmi ťažká. A ešte chcem povedať, že jeden z dôležitých bodov pre EÚ je podpora dôležitých osobností e, v Afganistane nie je Karzaja. Teraz mám na mysli podporiť pani Psoroby, ktorá riadi región Bamian. Povedala som to ako príklad, pretože som ju stretla. Je to úžasná dáma, ktorá má veľmi pozitívny vplyv na tento región. Je to uh, Ehm, žena z Azerbajdžanu, teda neinvestujeme dostatočne do provincií, kde by sme mohli veci zmeniť, miesto toho, aby sme dávali peniaze len do e, konfliktov. Ja to zdôrazňujem, musíme podporiť viac e, regionálnych lídrov ako pani Soroby. Zdá sa mi to oveľa pozitívnejšie a bolo by to nádejou pre Afgáncov a dosiahli by sme niečo iné a oni by možno nepestovali len opium. Nechcela by som hovoriť o tom, ktorá stratégia je najlepšia. E, ja nie som expertka na vojenské stratégie. Som skôr za, za civilné stratégie, za uh, konštruktívne stratégie. Ďakujem pánovi Arlakimu, že zapracoval do svojej správu otázku žien pretože nie je možné, aby sme odišli z Afganistanu a nechali ženy na pospas Talibanu. Nemôžeme takéto niečo uh, akceptovať. Toto je zásadná otázka a EÚ musí byť bdelá, pokiaľ ide o práva žien, ktoré na nešťastie sú vo veľmi zlej situácii. Bol tu určitý pokrok, ale musíme jeho zaručiť. Čiže veľmi pozorne sledovať, čo sa udeje na konferencii, ktorá sa v Kábule uskutočne o niekoľko dní. Zistili sme, že Európska únia dodatočne prerušila 600 miliónovú pomoc preto, aby vyvinula tlak na Karzaja, aby tu boli e, nejaké konkrétne kroky e, v boji proti korupcii, korupcii musíme na tom e, trvať, teda ľudské práva, práva žien sa musia zlepšiť, nemôžeme obetovať ženy v tomto mierovom procese a nemôžeme ich nechať na pospa s Talibanu a bývalým mujahidinom, takže tu Vaša správa je pokojivá, pozitívna, poctivá. Naozaj ste neváhali povedať e, veci aj teda v tých oblastiach, kde sme neúspeli. Ďakujem pekne. Požiadam ďalších rečníkov, aby sa pokúsili sústrediť svoje pripomienky a teraz požiadam pána Predu, ktorý e, zastupuje pána Kasulidesa, tieňového spravodajcu za EPP. Nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Eh, ďakujem, pán predseda. Áno, ako ste už povedali, zastupujem pána Kasulidisa, ktorý tu dnes žiaľ nemôže byť prítomný, lebo je na služobnej ceste. Ďakujem pánovi Hlakimu za jeho vynikajúcu správu a ďakujem tiež eh, za výbornú prezentáciu jeho správy. Mám k tejto správe niekoľko pripomienok. Samozrejme, že ešte bude príležitosť predložiť pozmeňovacie návrhy do konca septembra. Myslím, že máme na to čas. Moja prvá pripomienka sa týka názvu samotného. Myslím si, že by sme mali ponechať pôvodný e, názov nová stratégia EÚ pre Afganistan. Mm, EÚ by sme mali vypustiť a mali by sme hovoriť len o novej stratégii pre Afganistan. Ako nový poslanec, eh, a prepačte, um, Mali by sme tam predsa len ponechať EÚ, aby to bolo úplne jasné, že je to stratégia, ktorú vypracovala EÚ. Moja druhá pripomienka. Na úvod, na začiatku sa e, tam pôvodne hovorilo o plánoch eh, radiostratégií o eh, rady, ale myslím si, eh, že nie je postačujúco vysvetlená v zostávajúcej časti správy. Čiže aj naďalej by táto stratégia rady aj teda v ďalších pasážach správy mohla byť vecou, na ktorú sa odvolávame. A keď sa tam cituje e, pán Karl Bild, ktorý nás navštívil v decembri 2009, e, k tomu môžem povedať, že áno, je dôležité, že citujeme aj Karla Bilda, ale e, akčný plán rady, ak dovolíte, je dôležitejší, než citovať pána Bilda. Po tretie by som chcel povedať, že situácia v Afganistane e, sa e, musí v kontexte Talibanu posudzovať. Napríklad e, v odseku 57 sa uvádza, že Talibanu sa podarilo kultúru pestovania opia zatlačiť do úzadia. A myslím si, že to je trochu prehnaná konštatácia. Čo sa týka odseku 59, nemali by sme venovať celý odsek administratíve Bušovej a boju proti opiu, pretože to je už minulosť. Myslím si, že sa k tomuto príliš e, obsiahlo vyjadrujeme k Bušovej administratíve. Mali by sme sa sústrediť skôr na súčasnosť a zamerať e, do budúcnosti. Hovoríme totiž o EU stratégii, o stratégii EU pre Afganistan. Ak pán spravodajca dovolí, mám jednu otázočku. Eh, Aké bezpečné sú zdroje, ktoré tu uvádzate? Tvrdíte, že 5-dňová vojna by eh, postačovala na boj proti chudobe, že 6 tisíc škôl by bolo možné založiť, ak e, by e, sa využili finančné prostriedky, ktoré sa minú na týždeň vojny. Nakoľko spoľahlivé sú tieto informácie, nakoľko by bolo možné e, bojovať proti chudobe s týmito finančnými prostriedkami. Viete, že tento proces je veľmi komplexný a že tam toho treba veľa urobiť v rámci boja proti chudobe prečo sú tam tieto odvolávky, nechápem to celkom. Myslím si, že by sme mali mať naozaj veľmi vyváženú správu, ktorá sa bude e, týkať e, politiky EÚ v Afganistane. To by mal byť ústredný motív, z ktorého by sme mali vychádzať. Ďakujem, pán Neuser má slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že správa pána spravodajcu Arlachyho ukázala, že pracuje skutočne veľmi kompetentne a pripravil ju na základe svojich bohatých skúseností a veľmi otvorene zakomponoval do svojej správy naše e, podnety. Za tomu ďakujem. Myslím si, e, že e, politické zameranie tejto správy je celkovo to v poriadku. Stanovili sme si ťažiska, medzinárodnú pomoc, mierový proces, tréning policajných orgánov, boj proti drogám k bodu medzinárodnej pomoci si myslím, že je dôležité konštatovať, že medzinárodná pomoc je veľká, ale jej výsledky e, sú veľmi e, mizivé, respektíve takmer nedošlo k žiadnemu zlepšeniu v oblasti e, chudoby, v oblasti umrtnosti detí, umrtnosti matiek Myslím si, že je dôležité v správe spomenúť aj e, efektivitu, respektíve neefektivitu e, našej e, pomoci. A preto som vďačný, že v odsekoch 12-13 sa uvádza, koľko peňazí sa z časti teda úplne plitvá, čo by sa iné mohlo s týmito finančnými prostriedkami účelné urobiť. Čo sa týka druhého bodu podpory mierového procesu, tam je dôležité, ozrejmiť, že e, najdôležitejší cieľ bol dosiahnutý a síce vyhnať Al-Kaidu. To bol cieľ číslo 1. To, že sa e, aj naďalej v mierotvornom procese sústreďujeme e, a musíme spoliehať na afgánsku ústavu a ďalej, že centrom našej pozornosti musí byť aj boj proti drogám. Ako EU musíme si uvedomiť, že čo sa týka medzinárodnej pomoci, nedosiali sme naše ciele už celé e, roky sa nám nepodarilo dosiahnuť ciele EUPOLu a to musí sa takto aj pomenovať, že členské štáty, čo sa týka EUPOLu, zlyhali. Rád by som sa odvolala na správu z eh, výboru pre rozvoj mm, eh, pre rozvojovú pomoc, že teda aj naďalej potrebujeme eh, pomoc pre občanov v Afganistane. Budeme ju potrebovať aj do budúcnosti a všetky charitatívne organizácie, s ktorými som hovoril, mi povedali, že z rôznych e, dôvodov chcú mať jasné oddelenie medzi, medzi e, vojenskou pomocou a e, civilnou pomocou. Zásadným problémom je otázka boja proti korupcii. Keď chceme, aby Afganistan bol samostatný a nezávislý, potom musíme e, časť našej pomoci dať priamo e, do rúk e, Afgáncom, ale musíme samozrejme mať na zreteli aj kontrolné mechanizmy, aby nedochádzalo ku korupcii. Takže potrebujeme jasné kontrolné mechanizmy na boj proti korupcii. Čo sa týka mierového procesu, súhlasíme plne s tým, že sa že je potrebné spolupracovať s Talibanom, ale musíme tu výraznejšie diferencovať, pretože e, Taliban to je 7, 8 až 10 rôznych politických orientácií e, od fundamentalistov až e, po osoby pôsobiace v občianskej spoločnosti, ktoré vo svojom regióne nemajú inú možnosť, než spolupracovať s Talibanom, respektíve ktoré sa nechali kúpiť Talibanom. Moja predposledná pripomienka, čo sa týka policajnej misie, e, mám veľké výhrady, aby táto policajná misia e, bola pod vedením NATO. Tu by malo tiež byť presne e, vymedzené, čo je misia NATO a čo je misia EU. Čo sa týka regionálnych dimenzií tejto stratégie a Rusko by sme mali viac zahrnúť, ale tiež Irán ako dôležitú susednú krajinu. Poskytneme vám ešte naše ďalšie pripomienky, ale myslím si, že toto eh, je správny smer, ktorým sa uberáme v eh, našej správe. Ešte raz eh, vďaka pánovi kolegovi Arla Chimu. Ďakujem, Ďakujem pán Neuser. Teraz pán Majer ako tieňový spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem pridať k mm, vďake, ktorú vyslovil pán Arlaky. A e, z našej skupine si cením pozitívne mm, zameranie jeho správy v tomto e, labyrinte Afganistan, kde nás e, vťahol prezident Bush a kde nevidíme ani riešenie, ani horizont. Politicky e, pán Vamalo v Káhire pred rokom e, nám povolil, kde povedal e, pred vyhlásením, ktoré malo veľký dopad v arabskom svete, že žiadna vláda nemôže byť nanútená z jednej krajiny do druhej. Politicky bola schovaná táto operácia, ktorá po 9 rokoch nedosiahla žiadny zo svojich cieľov, ktorý spôsobil to, že Európska únia a medzinárodné spoločenstvo um, musí prispievať e, k hľadaniu riešenia. Lehoty tu sú. 2011 v júli začne prechodné obdobie, prenos vlády, odostanie vlády, nie je tam už lehota, teda no, odhodanie vlády a stiahovanie prvých e, amerických vojsk, ale e, nový veliteľ Petrus povedal v Senáte a v Rade na to, že to najhoršie ešte príde. To najhoršie ešte príde, povedal e, veliteľ. A e, v jún bol veľmi ťažký mesiac pre vojska. 102 e, vojakov padlo a tým sa počet dostal na 320 v prvej polovici takto roku. Mm, sú to najvyššie čísla a tie naj... a nevinné obete dosahujú tisícky vy ste hovorili o pomoci. Európska únia e, v septembri odsunula tých 600 miliónov pomoci e, pri vyčkovaní na konferenciu a e, USA uznali, že tých 200 miliard dolárov, ktorí mnohí hovoria, že sa používajú na ochranu mafiánskych šéfov a v skutočnosti aj na ochranu Talibanu, čo hovorí sám kongres USA. Teda je tu ďalší údaj v labyrinte, ktorý, ako ste povedali, vrátane pomoci e, na rekonstrukciu. Tieto pomoci v miliardách dolárov eur sa e, nepoužívajú a nedostanú priamo na rekonstrukciu a ten labyrint sa uzora tvára a nevidíme východisko. Ja by som povedal, pán Laky, že samozrejme vy ste povedali, že e, nie je možné vojenské riešenie, to je jasné. A zdá sa, že pán Petrus sa odhodlal znižiť na minimum civilné obete lebo čím je viac civilných obetí, tým viac e, bude povstalcov. Toto je e, tá logika absurdného bombardovania, že čím e, viac bude civilných obetí, tým viac náborových stredísk bude mať Taliban. A to je jasné, že sme ehm, ľudia, nikto nerad vidí, ako tvoju rodinu masakrujú operáciami z 2000 metrovej výšky. Preto to je jasný vývoj. A ja myslím, že riešenie, aby sme do toho viac zapojili arabské spoločenstvo, Rusko, Čínu, Indiu a Pakistan. Ja myslím, že keď e, my e, nie sme schopní e, sa vyjadriť jasne, že treba skončiť okupáciu, tak treba e, pripustiť, že táto vláda, ktorá je nelegitímna vláda, ktorá absolútne zožiera korupcia, by sme mali e, to stanoviť e, z medzinárodného spoločenstva systéme, aby sme zabezpečili, že tie peniaze, ktoré tam smerujú, aby boli použité na e, vyničenie chudoby a e, na zrušenie dôvodov na vývoz opia, teda mm, je, treba zabezpečiť, že tá pomoc bude smerovať na rekonstrukciu občianskej spoločnosti, ale ja myslím, že treba do toho zapojiť krajiny ako je Rusko, Čína, India, Pakistana a tiež skončiť s konfliktom e, medzi Indiom a Pakistanom a Kašmíra. takto by sme mohli nájsť riešenie, ktoré nám umožní, že naozaj v roku 2001, teda o jeden rok, e, to bude môcť byť rok, e, v ktorom nakoniec budeme môcť nájsť disko z tunela, aby vojska boli stiahnuté, aby zmizli z Afganistanu a aby medzinárodné spoločenstvo pomáhalo tejto skutočnej rekonstrukcii. Ja očakávam a moja skupina bude eh, na tom pracovať, eh, aby sme spolupracovali a pomáhali v tejto správe a um, Európsky parlament môže skromne prispieť, eh, aby našiel východisko z tunela, do ktorého nás hodil prezident Bush. Yes. Um, Mr. Görens, please. From Merci, Monsieur le Président. From Deve. Avec votre accord, je Pán Görens, e, ako spravodajca e, výboru DV sa vyslovím k tejto správe. Vidím túto problematiku cez prízmu princípu, na, ktorým sa na, naša, náš výbor pozera na rozvojovú pomoc. Keď hovoríme o afgánskej otázke, tak máme tendenciu hovoriť o generálovi Degolovi, ktorý jedného dňa povedal, že smerom e, na východ som išiel s jednoduchými myšlienkami. Čím viac máme informácií o tejto krajine, tak tým horšie e, alebo tým menej jasný je obraz, ktorý o tejto krajine máme. Kabul je krajina, ktorá e, je, je mesto, ktoré je približne normálne. A nie je to teda veľmi dobrá situácia a všetci, čo sú prítomní v Afganistane, s týmto súhlasia. Keď vidíte ženy, ktorí majú odvahu dať si rúš alebo ľudia, ktorí idú do divadla, ženy, ktoré nemajú burku, tak to je veľký pokrok. Či to môžeme považovať za štatistické údaje, asi ťažko, ale je to pokrok. Afgánci a Afgánky len začínajú sa odvažovať Mm, hovoriť a správať sa slobodne, predtým to bolo veľmi ťažké. Je tu veľa kontrastov. Pripomínam, pripomeniem si slova Karzeja z roku 2004, kedy som sa ako minister obrany s ním stretol a povedal mi, že o 5 rokov nebudeme potrebovať nikoho. Naša krajina bude sebestačná potravinovo, medzinárodná pomoc už ju nebudeme potrebovať a vidíme, kam to viedlo. Takže prvé, v prvých, e, ten, kto je na čele Afganistanu, sa veľmi zmýlil. Politika e, spolupráce a rozvoja, to je vlastne princíp zmocnenia sa vlády nad danou krajinou a ako Afgánci vládu vo svojej krajine, či afgánsky ľud ovláda e, demokratický rozvoj, tak stačí, keď sa pozrieme na posledné voľby, aby sme videli, že to tak nie je. Bol to úplný debakel. Karzaj sa zmocnil moci, ale nie ľud. Ten nemá v rukách demokraciu. Takže je tu veľký rozdiel medzi týmito dvomi pojmami. Okrem toho, v Afganistane nevidíme jasnú perspektívu, ako sa dostať z tejto ťažkej situácie. Humanitárna pomoc, um, pán Arlaky to spomenul v úvode, najspolahlivejšie kritéria k situácii je to najdôležitejšie je úmrtnosť mladších osôb mladších ako 5 rokov. Toto sa nezlepšilo. Prečo toto kritérium je také dlhodobé? Uh, pretože odzrkadľuje situáciu žien, e, štruktúru e, zdravotných zariadení, e, alfabetizáciu a podobne. Ak vidíte teda umrtnosť osôb mladších ako 5 rokov, ktorá susedí z, z, z 250 tisíc, takže vidíme, že tu tá situácia dobrá nie je. Jeden alebo každý štvrtý uh, um, každá štvrtá osoba pod 5 rokov zomiera. Nie je tu teda dostatok lekárov, dostatočná infraštruktúra, dostatočný rozvoj. Hovorím len o týchto kritériách, aby som nehovoril príliš dlho. Pokiaľ ide o korupciu, tak musíme e, byť otvorení, keď od ako Koliš hovoril, najťažšia časť mesiaca je 20 posledných dní. Ak sme v takej situácii, že od polovice mesiaca už ľudia nemajú z čoho žiť, musíme rozlišovať korupciu predátorov a korupciu e, pre prežitie. Korupcia pre prežitie tak nie je nič e, bežnejšie, nič normálnejšie, ale ak niekto zhromažďuje bohatstvo, tak ako to bolo svojho času v Zaire, kde Mobutu mal osobné bohatstvo, ktoré presahovalo e, externú, externý dlh jeho krajine. To je e, korupcia predátorov. Musíme teda rozlišovať tieto dva pojmy. Je to začarovaný kruh, ktorý veľmi škodí a musí tu byť skutočná kontrola štátu a táto môže prísť až vtedy, keď Karzaj, ktorý od začiatku e, vojny nekontroluje nič, Čiže potrebujeme tu predstaviteľa e, štátu, ktorý má kontrolu nad touto situáciou a tu je ešte dlhá cesta pred nami. Humanitárna problematika. Tu najväčší problém spočíva v tom, že nie je tu dostatočne dlhá vízia do budúcnosti. Oni vedia, že keď vojaci odídu, tak budú ešte nejakých potrebovať v teréne. Aby som to skrátil, najväčší problém sa dá zhrnúť do dvoch vied. V Afganistane sú vojaci, humanitárne sily, alebo vojaci v uniformách a humanitárne sily bez uniform. Tí bez uniform sú tí, ktorí zastupujú mimovládne organizácie alebo nadácie, ktoré sa angažujú podľa princípov medzinárodných humanitárnych e, zákonov, ale ak humanitárna pomoc je spojená s vojenskými zložkami, to už je komplikované sú humanitárne organizácie, ktoré odmietajú akúkoľvek finančnú podporu štátov preto, aby nezmenili e, vnímanie štátov, pokiaľ ide o ich neutralitu. To je princíp e, lekárov bez hraníc. Niekedy je potrebné, potrebná vojenská ochrana, pretože mm, táto má mož, možno menšie škrupule, ale nemožno ich teda hádzať do jedného vreca. Je tu jedno opatrenie a v našej e, správe toto figuruje, obmedzená vojenská humanitárna pomoc na minimum. V niektorých výnimočných okolnostiach, keď nie je tam nikto iný, tak môžeme dať povolenie vojakom, aby poskytli humanitárnu pomoc. Ale musí to byť výnimočný prípad, pretože priamo v teréne situácia je skoro ako vojenský stav a napríklad francúzska humanitárna pomoc je daná do rúk e, vojenských humanitárnych e, síl, pretože sú tu takéto okolnosti. Síly, ktoré sú prítomné v Afganistane, e, nerozlišujú tú vojenskú a civilnú zložku, ale predsa len tu rozdiel je. Pán Arlaky hovoril o probléme neschopnosti um, alebo nájdenie alternatívy eh, k pestovaniu opia. Musí tu byť uh, systém, eh, ktorým by sa pestovatelia alebo tí, ktorí pašujú heroín a dopad na poľnohospodárov je reálny, oni platia za tú úrodu, čiže je tu situácia, kedy pestovatelia opia hm, nemajú do budúcnosti perspektívu, aby mohli zmeniť zmeniť eh, to, čo pestujú, prejsť na nejakú inú surovinu. Potrebovali by sme, aby sme vedeli urobiť hodnotenie do budúcnosti, mať podrobnejšie údaje. Máme veľmi dobrých odborníkov v teréne, teréne, ktorí mm, pracujú veľmi intenzívne, veľmi veľa z nich e, je rukojemníkov alebo dokonca tam zomreli, čiže klobúk dolu pred hrdinstvom týchto ľudí. Či je ich práca efektívna? V niektorých prípadoch veľmi. Efektívnosť jedných, ale nesmie byť maskou v tomto veľmi kontrastnom obraze ktorý v Afganistane máme. Princíp zmocnenia sa alebo ovládania e, rozvoja. Tu som veľmi sklamaný z makroekonomického hľadiska. Afganistán je krajinou, ktorá má obrovské bohatstvo. Ak by sme dokázali prelomiť ten začarovaný kruh korupcie a zmeniť budúcu E, perspektívu rozvoja tejto krajiny, tak by sme mohli všetko zmeniť. Tí, ktorí strávia určitý čas v Afganistane tak rýchlo, prídu na to, na čo prišli sovieti už pred nejakým časom. A síce, že budú neželaní, ich prítomnosť bude neželaná v krajine, čiže v oblasti e, vzdelávania, výcviku policajných síl je potrebné urobiť veľa a pritom je tu riziko, že potom títo um, vycvičení policajti uh, prejdú k Talibanu. Či títo vojaci viery, uh, či uh, sú to mierne orientované sily alebo nie, tak to je otázka. Afganistán uh, je krajinou, kde na ktorú sa musíme pozerať e, cez určitú osobitnú prizmu. Tí, ktorí musia zostať v teréne, musia pokračovať vo svojej práci. Takže toľko k tej podstate. Urobili sme niekoľko návrhov. Ako vždy, v prípade gestorskej správy máme právo na približne 6 pozmenujúcich návrhov a my sme sa snažili mm, pridať niektoré pozmenujúce návrhy. Mám tu teraz 11 takýchto návrhov a ešte slovo na záver. Nevieme, čo sa v Afganistane stane. Môžeme sa pozrieť do minulosti vy, pán predseda, ktorý ste boli ministrom obrany e, v rovnakom čase ako ja, čo je pre nás už dobrý referenčný východiskový bod, sme povedali, že je tu e, rozdiel medzi trvalým mierom, k cieľom tejto operácie bolo zničiť e, Al-Kaidu a jej podporovateľov. Táto operácia bola úspešná a potom, keď sme spojili túto operáciu s ISAFom, toto bola chyba. Asimilovali sme ten silný, silný charakter okupačnej armády a armády, ktorá mala chrániť občanov, ktorí sme nemohli nič vyčítať. Súčasným problémom v armáde, ktorá zvyčajne robí veľmi dobrú prácu, ktorá chráni obyvateľstvo, E, spočíva v zlúčení týchto operácií, ktoré sú charakterovo odlišné. Takže chcel som povedať týchto niekoľko slov. Nie som optimista, hoci som odhodlaný. Ďakujem, Charles. E, jedna z výhod keď žijete dlhšie, je, že nakoniec si uvedomíte, či máte pravdu alebo nie, ale ja súhlasím s vami, že vtedy e, tam boli iné očakávania. Teraz by som chcel požiadať pána Weigela, aby sa ujal slova. Spoštovaný predsedujúci. Vážený pán predseda, neočakával som, keď som zodvihol ruku, že e, táto rozpráva bude e, taká e, bohatá Zdá sa mi ešte, e, zdá sa mi, že veľa vecí, ktoré som aj ja chcel povedať, už povedaných e, bolo. Prácu, ktorú tam chceme vykonať, musíme odviesť odborne, musíme e, sa e, za týmto účelom zamerať na e, politickú e, správu zameranú do budúcnosti. A chcem sa pripojiť ku všetkým kolegom, ktorí vyslovili slova vďaky kolegovi Arla Akimu za vypracovanie tohto dokumentu. Tento dokument je kontradiktívny, je plný údajov, o ktorých sa často nehovorí, ktoré mnohých chcú zakryť alebo zovšeobecniť mne sa e, zdá byť e, kľúčovým konštatovaním konštatovanie nasledovné. V Afganistane aj napriek dlhoročnej drahej angažovanosti medzinárodného spoločenstva a iných aktérov e, sa situácia v Afganistane nezlepšuje, práve naopak zhoršuje sa. To je e, vec, proti ktorej nikto nemôže namietať. Druhá konštatácia je nasledovná. Veľa vecí, o ktoré sa tam snaží e, medzinárodné spoločenstvo, sa nedarí. Plitva sa prostriedkami, plitva sa peniazmi, takže je e, na čase, aby sme začali u nás e, doma e, s nápravou, aby sme začali, v, aby sme začali u kompetentných v Európskej komisii, aby sme od nich požadovali údaje, akým spôsobom sa vynakladajú naše európske prostriedky. Ja by som sa eh, rád sústredil na také tri iniciatívy. Myslím si, že je eh, veľmi potrebné uskutočniť eh, rozhovor alebo akýsi hearing s ľuďmi, ktorí v ostatných rokoch navštívili Afganistan ako príslušníci rôznych misií buď e, misií, ktorých cieľom e, bolo školenie policajných e, zložiek, či ostatných misií. Myslím si, že takéto názory pomôžu, aby sme videli situáciu v správnom svetle a Európsky parlament si myslím, že je tá správna inštitúcia pre takýto objektívny, e, dobre zameraný pohľad na situáciu v Afganistane. To je jedna vec. Druhá vec je následovná. Navrhujem, aby sa e, do správy vložila odvolávka na prepojenie medzi problémom, ktorý máme v Afganistane e, e, s krízou na Blízkom e, východe a tento problém Blízkeho východu ako miesto, kde sa rodí terorizmus, kde sa zrodila Al-Qaida, aby sa toto uviedlo v správe, aby sa toto prepojenie nejakým spôsobom osvetlilo v našej správe pretože al qaeda sa e, začala formovať na Blízkom východe a na to by nikto nemal zabudnúť a neriešenie otázky situácie na Blízkom východe predstavuje akutný problém nielen pre samotný región, ale aj e, pre štáty ako Irán, Afganistan a ďalšie. Myslím si, že poradie, aké nám tu pán spravodajca uh, uvádza uh, a spôsob, akým riešiť problémy v Afganistane a síce uh, spôsobom spolupráce so susednými krajinami, že tento smer je správny. Je tam skutočne potrebný tento prístup. Tým pádom bude medzinárodná pomoc v Afganistane eh, pre Afgáncov ľahšie eh, priateľná. Mierotvorcovia a humanitárne organizácie sú niekedy eh, videné skôr ako okupanti, než ako pomocníci. Čiže túto E, tento pohľad je potrebné zmeniť a možno, že ľudia z okolitého regiónu sú na to najvhodnejší. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Mauro. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tento široký záber našej diskusie ukazuje záujem o túto správu. A to preto, že cítime, že na tomto kolbišti vojny a mieru ide o srdce sveta. A to je možno jeden z dôvodov, prečo mnohí kolegovia sa vyjadrujú tak, ako keby chceli úplne prekopať túto správu od jej začiatku. Myslím si, že všetci sa vynasnažíme prispieť k práci, ktorá ale už sama o sebe bola e, výborná. S niektorými bodmi súhlasím, s niektorými e, menej. Chcel by som sa v mojom vystúpení sústrediť na dve poznámky, ktoré sa netýkajú ani tak analýzy veci, e, skôr formulácie Medzinárodná pomoc v Afganistane som bol s výborom pre rozpočet počas minulého volebného obdobia, počas minulého legislatívneho obdobia. A dovolím si povedať, že tá situácia tam je e, komplikovaná. Vyhnúť sa mechanizmom distribúcie medzinárodnými spoločnosťami a distribuovať pomoc e, výlučne cez afgánske afgánske inštitúcie a afgánsku vládu, to je vec, ktorá má svoje výhody, ale má aj svoje nevýhody. V druhej časti správy sa analýzuje, ako vlastne funguje afgánska vláda a tá analýza nie je príliš pozitívna. Myslím si, že by stálo za to, a v tom súhlasím so spravodajcom, zhodnotiť aj dobrú vyhodnotiť aj dobrú prácu, ktorú odviedli niektoré medzinárodné organizácie a vyhodnotiť tiež vec, ktorú tu možno trochu zanedbávame. Je to niečo úplne jasné, ale ukázalo sa to v mnohých prípadoch ako dobre pri budovaní napríklad nemocníc, mostov a tak ďalej. A síce je to príspevok niektorých ozbroj, ozbrojených síl, konkrétne európskych e, ozbrojených zložiek, ktoré často boli e, dôveryhodnejšou cestou distribuovania finančnej pomoci než iné subjekty. Možno by sme sa v tejto delikatnej časti správy mali sústrediť na to, ako dať dohromady e, tieto veci. Moja druhá otázka sa týka otázky, mm, pripomienka sa týka otázky e, drog. E, kolega Arlaky navrhuje akýsi 5-ročný plán. Možno sa vám nepáči názov, lebo to znie ako 5-ročnica, ale vyzerá to celkom zaujímavo. Ak existuje nejaký dôvod na zotrvanie v Afganistane, potom je to práve tento dôvod. Nezabúdajme na to, že zo všetkých dôvodov e, nestability, e, ktoré sa často viažu na terorizmus, je tam jeden z dôvodov, s ktorým sa stretávame každý deň priamo na uliciach a síce milióny ľudí e, závislých na drogách v našich uliciach závisia aj od toho, čo sa udeje v Afganistane. Takže možno by e, bolo dobré podať e, niekoľko mm, návrhov pozmeňovacích v tomto smere. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zagratulovať pánovi Arlakimu za dokument a za návrh uznesenia. Myslím si, že jeho diagnóza a jeho analýza je veľmi správna. Základná otázka znie, čo e, urobiť, a síce na základe tejto vynikajúcej analýzy. Mám jeden konkrétny návrh. Zdá sa mi, že táto téma, téma, ktorá je e, priam predurčená na to, aby sme e, spolupracovali s americkým kongresom a s ruskou e, dumou, že teda táto e, téma nám na základe ten, tohto dokumentu umožní nadviazať kontakty a s oboma parlamentami, tak s americkým, ako aj s ruským, spolupracovať v tejto veci. Musíme tiež vziať do úvahy, že rastie nespokojnosť s misiami v Afganistane. Prezident Obama sa tu dostal do akejsi pasce, ktorú mu nastavil jeho predchodca. Je teda potrebné spoločne nájsť inteligentné varianty pre ústup, pre odchod z Afganistanu. Ďakujem za pozornosť. Yes, thank you. The problem is, you know, that... Ďakujem. Ako viete, problém je, že e, stiahnutie vojska si začne a my sa budeme angažovať v budovaní štátu a potom bezpečnosti my budeme musieť prevziať alebo vyhlásia víťazstvo a pôjdeme domov. Uvidíme, čo sa stane. Pani Kopa? Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem zagratulovať kolegovi Arlakimu za veľmi čestnú, za veľmi jasnú správu o otázke, ktorá sa týka nás všetkých, o otázke Afganistanu. Afganistan e, je veľkou stavkou prezidenta Obamu, ale tiež pre európske štáty. Obamovi ide e, v tejto stavke o vyhrať tejto vojne, o víťazstvo v tejto vojne, pretože to slúbil vo voľbách. E, hovorí sa, že sa budú stiahovať e, americké jednotky z územia Afganistanu a tiež jednotky e, európske, ale víťazstvo zatiaľ no, mm, sa nezdá byť príliš pravdepodobné. Situácia vo vnútri Afganistanu naďalej zostáva veľmi problematická. Medzinárodné spoločenstvo mm, vlažne podporilo prezidenta Karzaja, aj keď sme všetci uznali, že voľby boli skorumpované ale uvedomili sme si, že to je jediná osoba, s ktorou je možné viesť v súčasnom stave e, dialog. Každopádne korupcia v tomto štáte útlak, zlé postavenie žien a tak ďalej. To všetko sú zásadné problémy, ktoré Karzajová vláda nedokáže, respektíve nechce riešiť. Základný problém, ako spomínal aj pán kolega Arlaky vo svojej správe, je chudoba. A to aj napriek obrovským finančným prostriedkom, ktoré sa posielajú do Afganistanu. Afganistan sa stáva akousi čiernou dierou pre medzinárodnú komunitu, a to tak na vojenskej úrovni, ako aj na úrovni budovania afgánskeho štátu. A to je problém. A ako veľmi správne kolega e, hovorí v správe, tento problém si bude vyžadovať novú stratégiu. Európska únia má v Afganistane EUPOL, policajné operácie teda, a preto máme dobrý dôvod vytvoriť novú stratégiu, ktorá sa nebude týkať len bezpečnosti, ale bude to nová stratégia pre budúcnosť Afganistanu. Okrem tejto novej stratégie, aby sa táto krajina dostala z krízy a z chudoby, budeme potrebovať, budeme musieť vyslať oveľa jasnejší signál e, voči prezidentovi Karzajovi, jasnejší, než je uvedené v správe pretože tu je skutočne veľa problémov v tomto smere. Myslím si, že by sme nemali e, šetriť človeka, ktorý je za tieto e, problémy v súčasnej dobe zodpovedný, teda prezident Karzaj. Nie je predsa možné, aby e, sa on zbavil akejkoľvek zodpovednosti. Jeho krajina sa predsa nachádza v mimoriadne kritickej situácii. Myslím si, že tento text je veľmi dobrý základ do ďalších diskusí a všetci máme dosť času na to, aby sme predložili dôležité pozmeňovacie návrhy, ktoré by zaistili, že e, nimi vyšleme jasný signál Karzajovi a jeho spojencom o tom, že sme rozhodnutí prijať jasné stanovisko a že chceme postupovať nekompromisne. Ďakujem, pán Kacin. Uh, myslím, da... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je e, potrebné srdečne zagratulovať kolegovi Arlakimu za jeho správu, za to, že sám navrhol, že túto správu vypracuje a tiež za to, že sa takto angažoval a po tretie e, tiež za to, že jeho prístup je takýto nekonvenčný. Upustil od tradičného konvenčného prístupu, ktoré mali inštitúcie doteraz. Nedostatok dobrých ideí sa tam tiahol ako červená e, niť počas celej, e, celého angažovania sa v Afganistane. E, ďakujem aj za túto rozprávu o Afganistane, nielen o východiskách tejto krízy, ale aj o príčinách jej vzniku. Kolega Thaler, e, nemyslím si, že je to dobrá príležitosť na spoluprácu s americkým kongresom a s ruskou dumou. Poznám e, dobre krajiny, ktorých vojaci e, sú v Afganistane a chceme, aby si občania nerobili starosti, že ich ľudia sú v Afganistane a aby sa situácia vylepšila, poprosím, aby koordinátor sa zamyslel nad iniciatívou, aby Európsky parlament sa stal iniciátorom rozpravy o Afganistane, na ktorú by sme pozvali všetkých predstaviteľov našich národných parlamentov, pretože v našich národných parlamentoch sú tie obavy veľké. A myslím si ale, že aj nápady a stimuly od nich budú veľmi dobré. Chcel by som spomenúť, že pred niekoľkými mesiacmi sme e, zorganizovali hearing eh, nášho pána predstaviteľa, ktorý odchádzal do Afganistanu. Myslím si, že kvôli komplexnosti problémov v Afganistane by sme mali trvať na tom, aby predstaviteľ Európskej únie v Afganistane nás pravidelne navštevoval a poskytoval nám správy a my v Európskom parlamente by sme týmto spôsobom sa postarali o interdisciplinárny e, prístup. Nemali by sme hovoriť o tejto problematike len v našom výbore, ale aj v podvýbore pre bezpečnosť. Potrebujeme túto diskusiu aj vo výbore LIBE. Potrebujeme e, e, diskutovať o tomto probléme. Vo viacerých výboroch potrebujeme viac koordinácie v samotnom parlamente, aby sme mohli poskytovať účinnú pomoc. Je dobré, že sa týmto problémom zaoberáme v parlamente, ale v súvislosti s e, Afganistanom potrebujeme aj e, verejný verejnú diskusiu a potrebujeme účinný trialog s komisiou a radou. Kým sa nám to nepodarí v rámci tohto trilógu, e, zatiaľ nebudeme môcť byť e, úspešní. Východisko z dnešnej našej rozpravy môže byť, že parlament má obrovské kapacity a môže prispieť k hľadaniu riešenia na lepšie e, e, riešenie problémov v Afganistane môže prispieť parlament k hľadaniu riešení, ktoré sa postarajú o lepší, o väčší optimizmus. Okrem nedostatku e, súladu v teréne by to malo byť prí, aspoň príkladné. Teraz by som chcel vyzvať z komisie buď pána Davida Kira alebo pána Paula Turnera, ak niekto chcete vystúpiť, tak vystúpte prosím teraz. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste nám dali slovo. Je to e, zaujímavá a vyzývá správa a my sa snažíme do nej prispieť a poskytnúť čo najviac informácií spravodajcovi. No musíme ísť trošku pod povrch a preto všetkým musíme si uvedomiť, že EÚ sama e, nie je v stave určiť budúcnosť e, udalostí v Afganistane. Len stručne pár pripomienok uvediem k tej myšlienke novej stratégie. Samozrejme, e, existuje stratégia, ktorú podporuje afgánska vláda a celé medzinárodné spoločenstvo. A to je afgánska stratégia národného rozvoja v roku 2008 až 2013, ktorá tiež eh, bude základom eh, afgánskeho stanoviska na Kavovskej konferencii. A EU má eh, vlastný akčný plán, ktorý bol schválený minulý oktober, ako sme počuli, a ktorý má napraviť jeden z problémov, ktorý je zvrazený v správe. A to je problém nevhodnej koherentnosti. Našťastie tu sme už dosiahli pokrok a v dôsledku toho je tu táto modrá kniha, ktorú sme dali k dispozícii spravodajcovi a tá je k dispozícii aj komukoľvek v tomto výbore. A táto poprvýkrát e, uvádza, že kam tie peniaze idú, čo sa týka civilnej pomoci. Ďalej otázka dopadu. Áno, je to naozaj ťažké povedať, že sme sa dostali z bodu X do bodu Y v krajine ako je Afganistan, pretože v prvom rade sú veľmi e, veľké e, časti krajiny, ktoré sú úplne mimo dosahu alebo sú v rukách postavcov a je veľmi ťažké teraz cestovať po krajine z rôznych dôvodov. Po druhé, my, tým mám na mysli celý EU, celú EÚ, jednoducho nemáme dosť ľudí v teréne, aby sme e, robili celý ten monitoring. Po tretie, je skutočnosť, že bez bezpečnosti nie je dôvod, prečo by e, strany zúčastnené v konflikte e, mali opustiť svoje dobre zriadené siete distribúcia predajú drogov, drog. Po štvrté, budeme potrebovať vymožiteľnosť zákona a bezpečnostné zložky, ktoré budú um, v celej krajine, ak budeme ak máme byť v stave kontrolovať túto situáciu. Tiež potrebujeme eh, im pomôcť vybudovať, eh, rozvíjať eh, obchod a tranzit a táto podpora neprichádza. Myslíme si, že stále viac koncentrácie pomoci cez vládne fondy alebo trastové fondy, ktoré zriadila OSN alebo Svetová banka nám pomôžu monitorovanie a že viac ako 50% z toho, čo robí ES, e, ide cez tieto kanály a to by sme chceli zvýšiť. Môžeme uviesť e, pár čísel, ktoré sa týkajú um, zdravotníckých údajov e, a zdravotníckej starostlivosti a počtu uh, chlapcov a dievčat v školách a umrtnosti detí. Tieto čísla vyzerajú dobre, no nemôžem povedať na 100%, že sú správne. No zdá sa, že je bez pochyby potom, ako sme hovorili s mnohými mimovládnymi organizáciami, ktoré fungujú v Afganistane, že mm, primárne pokrytie zdravotnej starostlivosti je prípadne lepšie, ako bolo za Talibanu, pretože vtedy žiadne neexistovalo. Teraz sa domnievame, že sme mm, dosiahli, že pokrieme asi 80 obyvateľstva a to je názor ES, USAID a Svetovej banky. Na tom pracujeme spoločne. Tiež sa domnievame, že je asi 6 miliónov chlapcov a dievčat v školách v porovnaní so zlomkom toho počtu za čas Talibanu. Čo sa týka drog, áno, je to jeden z najväčších problémov, no musíme pamätať na to, že v súčasnosti sa domnievame, a to je názor OSN a e, OEDS, OEDC, že e, tento problém sa v zásade koncentruje e, len do piatich provincií. To neznamená, že samozrejme táto situácia sa v budúcnosti nemôže zmeniť v závislosti od e, okolností, hlavne okolnosti bezpečnosti, ale musíme pamätať na to, že e, centrum e, obchodu s drogami je provincia Helmon a práve tam teraz prebiehajú boje. A mimochodom obávam sa, že Rusko veľa hovorilo o drogách, ale veľmi nepomohlo, okrem toho, že vytlačilo obchod a pašovanie drog mimo tejto krajiny, ale problém samozrejme je v tejto krajine. Pretože kvôli tejto otázke potrebujeme ekonomický rast, ktorý nie len v poľnospodárstve alebo v oblastiach, ktoré trpia nedostatkom, ale aj mimo. A tento rast, ktorý poskytne alternatívy e, ľuďom, ktorí teraz pestujú mak, vyžaduje bezpečnosť. A Chcel by som dodať, že okrem eh, toho, takýto rast je jediný spôsob, ako tvoriť príjmy pre afgánsky štát, ktorý ináč eh, bude naďalej úplne závislý od medzinárodnej podpory. Je to eh, nedostatok bezpečnosti a vládnutia, ktorý posilňuje korupciu a nie naopak táto správa um, riešiť niektoré um, z uh, dilem, ktoré uh, má pred sebou aj aliancia. Áno, je uh, potrebné nastaviť mier v záujme boja proti chudobe. No, my hovoríme, že potrebujeme tu klas podmienky. My nebudeme akceptovať e, mier za každú cenu. No ako e, vy e, môžete presadzovať tieto podmienky bez víťazstva v vojsku? A práve preto aliancia sa snažila robiť tento dvojcestný postup, že cez Karzaja sa snažila zasiahnuť rôzne prvky povstalcov a zároveň kládla vojenský tlak v území Talibanu. Môžeme plniť tieto ciele bez e, vojenskej sily? Ja som nepočul odpoveď na túto otázku, no. Ako vieme, EU bude v stave, kedy niekoľko členských štátov sa stiahne od toho v nasledujúcich dvoch, troch rokoch a nedávno premiér Veľkej Británie dal 5-ročnú lehotu na ich vojenské angažovanie sa Spojeného kráľovstva v Afganistane tento rámec potom 5 rokov je úplne iný rámec ako e, tie, ktoré poznajú ľudia z praxe, z rozvoja ako potrebnú lehotu na to, aby zabezpečili rozvoj v krajine v situácii ako je Afganistan. V krátkosti Efektívne vládnutie odpovedou, ale bude to trvať e, dlhšie, ako je terajší vojenský horizont, e, aby sa to naplnilo. A e, to v žiadnom prípade nebude možné naplniť v júli 2011. A nakoniec, pán predseda, dovolte mi napraviť jedno nedorozumenie. Vy ste hovorili, že sme prerušili našu pomoc. My sme neprerušili našu pomoc. A tieto pripomienky ozneli žiaľ kvôli nedorozumeniu novinára z vyjadrení eh, vedúceho delegácie v Afganistane. On v skutočnosti povedal, že ehm, čakáme na rozhodnutie, aby sme zostavili našu stratégiu na ďalšie tri roky. A to bude druhá časť nášho terajšieho rozvojového programu, až kým uvidíme, aké budú výsledky kábulskej konferencie. A vôbec eh, tam nebola žiadna otázka o prerušení našej pomoci. Náš eh, vedúci delegácie, pán Ušackas, pracuje aj e, s civilným zástupcom NATO pánom Sidrilom a vedúcim OSN UNAMA v Afganistane pánom Denisom Turo, aby e, dali tieto veci do súladu, ktorý chýbal v minulosti medzi civilnou a vojenskou stránkou, hlavne čo sa týka e, dôrazu príspevkov z mnohých členských štátov do Afganistanu, ktoré sa realizovali cez PRT. Hlavne ďakujeme za to, že niektoré správy, ktoré sú, nie sú pravdivé, toto by bolo zásadné politické rozhodnutie, ak by sa to stalo a nikto nemôže predpokladať, že by sa to prijalo byrokraticky a na nejakom mieste, čiže je dobre, že ste nás opravili. Pán Arlaky, e, na záver, aby ste zhrnuli diskusiu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať mojim kolegom za hĺbkovú diskusiu, ktorá je taká nezvyčajná, nie aj vo veľkých témach, ako je napríklad táto. Ja som veľmi rád, že som prispel k jej začatiu. Naozaj veľmi ťažké otázky padli k Afganistanu a parlament je politické miesto v Únii a parlament a rada v Únii sú dve politické inštitúcie a našou prácou je hovoriť o dlhodobej politike a nevyhýbať sa ťažkým témam. Čiže budem sa snažiť krátko, v krátkosti reagovať na pripomienky a otázky. Ehm, tie najťažšie. Váš, pán predseda, váš postreh o eliminácii pestovania maku s vládou, v afgánskom vládou. Afgánska vláda je veľmi slabá, veľmi roztrieštená spoločnosť, takže pestovanie opiového maku sa eliminovalo vo všetkých krajinách, zvlášť v oblastiach, ktoré boli mimo vládnej kontroly. Pestovanie historicky bolo v oblastiach, ktoré sú ťažko dosiahnutelné, ťažko prístupné. Často sú to povstalecké skupiny, ktoré, ktoré sa samo financujú zo zisku z opia. Táto sa deje už viac ako 100 rokov, ale nič menej s pomocou medzinárodného spoločenstva vláda bola úspešná, získala kontrolu nad týmito oblastiami a zničila toto pestovanie. Pakistan bol toho no, posledným najväčším príkladom. Medzinárodné spoločenstvo OSN im to trvalo 20 rokov v spolupráci s pakistanskou vládou, kým zničili pestovanie opia na hraničných e, oblastiach s Afganistanom. V Afganistanom posledných 6 miliónov e, dolárov, e, ktoré išlo do tejto oblasti, aby sa dosiahol tento výsledok. Pakistan bol predchodcom Afganistanu, pokiaľ ide o um, opium. Tie zdroje sú veľmi malé, téma nebola veľká. Spomenám si, pred 12 rokmi som pracoval na pláne, aby uh, sa postupne upustilo od pestovania opia, stál tento plán 25 miliónov dolárov ročne a nemohol som získať prostriedky z medzinárodného spoločenstva, aby som začal tento proces. No a dnes také obrovské zdroje v Afganistane, čiže už to nie je otázka zdrojov. S tým objemom zdrojov by sme mohli dosiahnuť veľké zmeny, hlavne túto aj z, za menej ako 5 rokov, aby sme začali tento plán. Prečo 5 rokov? To znamená, že 20-percentné zníženie produkcie každý rok, to je menej ako pol milióna dolárov. Čiže o 5 rokov budeme mať 500 miliónov dolárov viac, ktoré by sa teda dali dosiahnuť prostredníctvom tohto plánu a mm, myslím, že je to realizovateľné. Hovoril som o, s kompetentnými ministrami. Nikto mi nepovedal, že to nie je možné. A potom aj medzinárodné organizácie si myslia to isté. Skutočnosť, že máme iba 5 provincií v Afganistane, ktoré pestujú opium, to je veľmi pozitívny znak. Znamená to, že sa môžeme sústrediť na tieto oblasti A pestovanie opia v Afganistane predstavuje menej ako 2 e, obrobenej pôdy v Afganistane. Nemôžeme si predstavovať, že opium je v Afganistane všade. Je to veľmi malá časť krajiny, kde sa pestuje mak na opium a e, medzinárodné spoločenstvo môže byť v tomto veľmi úspešné. Je to problém, že nikto až doteraz E, sa nad tým ani nezamyslel a v mojej správe zdôrazňujem, že toto je škandál. Američania vynaložili iba 1,5 miliardy dolárov na boj proti narkotikám v Afganistane a výsledok bol nulový. Čiže je dôležité brať do úvahy tieto čísla, túto situáciu, ak nechceme zopakovať e, chyby iných. Európa podľa mňa má veľkú zodpovednosť a nemala by sa báť e, mať vedúce postavenie, dokonca povedať našim americkým priateľom o chybách, aké urobili. Nemôžeme opakovať americké chyby v Afganistane alebo niekde inde, pretože sme partneri, priatelia, musíme si hovoriť pravdu a pomôcť im, povedať im, čo je zlé a čo by sa nemalo opakovať. Nicole Kiel-Nielsen hovorila o ženskej otázke v Afganistane. Poprosil som ju, aby mi poskytla informácie do správy o ženských otázkach. Všetko, čo je v správe o ženských otázkach, je od nej. Bolo mi veľmi napomocná a myslím si, že otázka žien a ľudských práv musí byť eh, v centre mierového procesu Nemyslíte si, že táto úloha je nemožná? Mal som čo dočinenia s Talibanom a inými teroristickými organizáciami, keď je rokovací stôl a jasné podmienky a aj tvrdá diskusia, tak tieto veci sa dajú dosiahnuť. Nemyslíte si, že je to vylúčené? alebo nemožné. Afganistán je veľmi zvláštna krajina. Myslím si, že mierový proces môže zachovať demokraciu a ľudské práva, keď sa to urobí koordinovane. Taliban veľmi dobre vie, že nikdy nevyhrá vojnu v Afganistane. Hovoril som počas eh, mojej poslednej návštevy v Afganistane s niektorými ľuďmi, ktorí majú blízko k Talibanu. Oni neveria, že niekedy vyhrajú vojnu a odhodlanie medzinárodného spoločenstva je také, a ja povedal som to už na začiatku, že tam môžeme zostať veľmi dlho. Tak ako sme v Bosne a mnohých ďalších krajinách. A je na ich strane úplne nereálne myslieť si, že vyhrajú. Zároveň my nikdy neúspejeme vo vojne v Afganistane, nikdy ju nevyhráme. Hovoril som s mnohými vojakmi národných misií ISAF a všetci mi povedali, že oni sa pripravujú na mier, pripravujú Afganistan na jeho prechod a nemyslia si, že by mohli vojensky e, krajinu dobiť. Čiže my by sme si to tiež nemali myslieť. Pán predá k jeho postrehom Nemôžem, neviem, prečo ten názov Európska stratégia sa objavil, pretože pôvodne bola Európska stratégia pre Afganistan, teraz vidím stratégiu pre Afganistan, takže nemám problém. Môžem požiadať výbor, aby to tam znovu vložil, pretože to som urobil aj ja. Ja sa vlastne o to snažím aké, zistiť, aké sú záujmy EU v Afganistane, takže veľmi ľahko sa dá toto napraviť. E, citát Karla Bilta, ja som ho počul uh, veľakrát a e, z jeho príspevku som skopíroval slovo po slove. Bol to príspevok z jeho posledného stretnutia z AFETu. Uh, čo som povedal na Margo Talibanu, eliminácia e, pestovania e, opiového máku. Nepovedala som, že Taliban e, to prikázal. Trvalo nám 5 rokov, kým sme izolovali politický Taliban od ich priateľov, teda z, od Pakistanu a tiež Turkmenistanu, teda politicky. A keď si uvedomili, že sú úplne izolovaní, tak začali sa správať civilizovanejšie, dostali dvakrát sankcie OSN a druhýkrát e, druhý, druhé kolo sankcií bolo také, že sa do, rozhodli, že začnú e, eliminovať pestovanie tohto maku a v roku 2001, keď Američania vstúpili do Kábulu, tak sa opium e, v Afganistane nepestovalo. Bolo to spôsobené tlakom OSN a politickými krokmi proti Talibánu, takže táto, tento nástroj fungoval. Dnes nie je dôvod na podobné kroky s obrovskými zdrojmi a oveľa väčším politickým tlakom. Výsledky by neboli rovnaké, pretože Eh, jednak tu máme partnerov, ktorí sú oveľa flexibilnejší. Odsek o Bushovi, toto sú veci, ktoré sa dajú prediskutovať, vyrokovať. Ak sa vám to nepáči, tak to zmením. Tento odsek nie je zásadného charakteru. Čísla, k, vojnové čísla a náklady na vojnu v súvislosti s, s eliminovaním eh, týchto nákladov máme teda posledné čísla kongres, z kongresu o cene tejto vojny a pravdepodobne, ak by som to mal prepracovať, tak by som ich zlepšil. Bolo by to menej ako 5 dní vojny, ktoré, e, teda cena za týchto 5 dní by stačila na, na zničenie pestovania opia v Afganistane. Pentagon povedal, že jeden galón benzínu v Afganistane stojí 400 dolárov. To je jeden liter ktorý, benzínu, ktorý sa dostáva do armády. Ak to e, vynásobíte celou logistikou, tak číslo predstavuje 30 násobok afgánskeho HDP. Musíme brať do úvahy tieto čísla, pretože inak nebude naša predstava o situácii presná. A potom sústredujem sa na novú stratégiu. Ak chcete napredovať, ak teda chcete predkladať iné postrehy, tak ja som veľmi otvorný a zmením čokoľvek bude potrebné preto, aby sme išli týmto smerom. Postreh pána Noizera, socialistov a demokratov, rozlíšenie vojenskej a civilnej pomoci, s tým veľmi súhlasím. Tu treba urobiť jasný predel. Hoci, musím povedať, ja teda súhlasím s vami, ale musím povedať, spôsob poskytovania talianskej pomoci v Afganistane v Herate nesúhlasím s vojakmi ako súčasťou poskytovania pomoci, ale musím povedať, že to je najlepší príklad, ktorý som videl v celom Afganistane. Jediný príklad, kedy som videl projekt, ktorý fungoval dobre, žiadne plýtvanie, žiadna korupcia, a s absolútnymi číslami e, vrátane e, toho afgánskeho obchodu a tak ďalej. Rád by som videl prostriedky z PRT, e, aby tieto išli civilnými kanálmi a nie vojenskými kanálmi. Mm, z určitých dôvodov podporujem túto myšlienku, teda budeme mať tieto vojenské kanály v špecifických prípadoch, ale Inak by mm, to teda všeobecne mala byť predovšetkým civilná pomoc. Vaša myšlienka zaangažovania regiónov, niekto to iný to tiež navrhol, čiže Pakistán, Rusko, Irán, Indiu a Čínu. Podľa mňa toto je druhá možnosť riešenia afgánskej krízy. Podľa mňa Európska únia a USA majú veľké záujmy v e, Afganistane, vojensky sú tam prítomné. Ak e, tie regióny nezaangažujeme, riešenie krízy nebude dobré. Tieto krajiny susedia Afganistanu musia byť súčasťou riešenia, zároveň ale nesmú zasahovať do procesu, nesmie sa zopakovať. Situácia z Afganistanu na konci 90. rokov, keď Afganistan bol bojskom armád a skupín, zo všetkých ostatných e, regiónov e, tejto oblasti, teda Irán, e, Rusko, Amerika, India, Pakistán, Taliban a tak ďalej. Tomu sa musíme vyhnúť a preto som nedal túto tému do správy. Je to veľmi komplikovaná téma a mohla by byť zdrojom rozkolov. Nemalo by tu byť teda zasahovanie do vnútorných otázok Afganistanu. Toto veľmi zdôrazňujem. Nemali by sme diktovať celú politiku alebo mikromanagement e, Afganistanu, pretože nechceme opakovať situáciu z konca 90. E, rokov, ktorá bola zlá. Pán Mejer, súhlasím s vašou myšlienkou zaangažovania regiónu a nedávne vyhlásenie novej americkej administratívy veľmi nepomáhajú, pretože niektorí ľudia si ešte stále myslia, že Afganistan sa dá vyriešiť vojensky Vojenská stratégia je založená na tom, že sa odzbrojí e, povstalci, že sa uväznia ich e, vedúci predstavitelia. E, táto stratégia sa veľmi často používa a je to veľmi zaujímavá štúdia o medzinárodnej bezpečnosti, ktorá skúmala všetkých 300 prípadov takéto takýto dekapitačnej stratégie iba v 93 prípadoch teda iba v 77% prípadov táto stratégia bola úspešná, v 93% neúspela. Súhlasím s pánom Gorencom v tom, že musíme rozlišovať rozličné druhy korupcie, ako je predatorská e, korupcia, akákoľvek budúca pomoc, e, ktorú táto krajina dostane, e, aj keď zvýšime objem peňazí pre afgánsku vládu, tak tam musia byť veľmi silné kontrolné nástroje. Postreh pána Maura k medzinárodnej pomoci, s tým súhlasím. Musíme nájsť takú zmes Um, kanálov, uh, ale musíme určite navýšiť objem prostriedkov, ktoré smerujú uh, do afgánskej vlády. A včera afgánska vláda požiadala 80% a ja súhlasím, že eh, viac peňazí by eh, malo tiesť cez vládu, pretože aj chceme eh, vybudovať oprávnenosť vlády, tak musíme posilniť jediný právny subjekt, e, ktorý má právo e, byť oprávnený v Afganistane. A toto platí aj pre bezpečnosť. Ja som silne proti akékoľvek e, narastaniu súkromných milícií v, a akomkoľvek narastaniu dodavateľsky zabezpečenej bezpečnosti, ktorý si objednáva štát. Musí tam byť právny štát v Afganistane a musí skončiť situácia, ktorá vedla k občianskej vojne 10 ročia. Posledná vec nemôžem zachádzať do porodnosti. Ja súhlasím s um, spoluprácou s Dumom a s kongresom. Už eh, ma skontaktovali viacerí americkí poslanci, ktorí eh, sa zoberajú to istou tému. A eh, pred pár mm, týždňami bola vydaná dôležitá správa, to je táto, to je ako vojvodcovia SRO, ktorú vydal kongres a táto správa nám e, pomáha zistiť, ako e, tento problém e, s pomocou funguje v Afganistane a ako ho treba zmeniť. A posledná pripomienka k poznámkam pána Týra. Nesúhlasím so skutočnosťou, že sama EÚ nie je v stave určiť e, budúcnosť v Afganistane. Je pravda, že EÚ nemôže urobiť všetko v Afganistane, no Afganistan je e, veľké politické zlyhanie medzinárodného spoločenstva a politiky USA. EÚ je zodpovedná za to, aby k tomu niečo povedala a ak to bude potrebné, tiež sa ujala vedúcej pozície s novými myšlienkami a stratégiou a to priateľsky, pretože Američania sú naši priatelia, no ako som povedal, máme veľkú zodpovednosť v Afganistane. Máme tam vojska, máme tam verejnú mienku, ktorá e, je silne zapojená do tej veci a nemali by sme jednoducho len nasledovať Američanov a opakovať ich chyby. A toto sa nás pýtajú mnohí Američania. Mnohí Američania od nás žiadajú, aby sme im pomohli zmeniť politiku ich krajiny a tiež, aby sme pomohli pokusom e, obavmu zmeniť smerovanie Bushovej administratívy, teda EÚ má väčšiu úlohu a väčšiu zodpovednosť. That... Ďakujem, dovolte mi na záver oznámiť, že lehota na pozmeňujúce návrhy je 7. septembra na poludne. Ďakujem. A teraz ideme na ďalší bod veľmi rýchlo a chcem požiadať pána Antonio Panceri a nech vystúpi. To je správa o spoloč... spoločnej delegácii vybrala AFED DV Badet na Blízky východ v maji 2010. Grazie, presidente. Il punto all'ordine del giorno è un po' il resoconto. Ďakujem, pán predseda. Tento bod e, je akýmsi popisom e, našej návštevy Jeruzalému a Gazy. Tromi e, výbormi AFED, DV a výborom pre rozpočet. Bola to skutočne dôležitá e, návšteva, aj trochu polemická. Umožnila nám stretnúť sa s izraelskými a palestínskymi orgánmi a umožnilo e, nám to trochu pochopiť situáciu v regióne priamo na mieste. Ako všetci viete, Mali sme tri ciele. Zistiť, aký je stav humanitárnej pomoci, ako sa využívajú finančné prostriedky, ktoré zasiela do tohto regiónu Európska únia a tiež zistiť, ako prebieha politický mierový proces. Uskutočnilo sa viacero dôležitých stretnutí v Ramalau, v Hebrone, Navštívili sme aj eh, Gázu a to len bolo možné cez Egypt a nie cez izraelské hranice. Takže uskutočnili sme eh, veľa dôležitých stretnutí, ktoré nám umožnili uskutočniť ciele našej návštevy. Uvedomili sme si, že európske zdroje sú optimálne využívané. Jediný problém je s ich využívaním v Gáze, pretože e, nedá sa, neexistuje spôsob, ako e, umožniť prítomnosť v Gáze. Čo sa týka humanitárnej pomoci, uvedomili sme si, že politika najmä týkajúca sa západného brehu Jordánu je um, dobrá, ale sú tam problémy najmä teda v, v pásme Gázy. Čo sa týka mierového politického procesu, mali sme možnosť e, vidieť e, problémy, ktoré existujú tak v rámci rokovania, ako aj vo vzťahu medzi palestinskými a izraelskými orgánmi. Všetci samozrejme dúfame, že sa situácia akýmsi spôsobom odblokuje po nedávnom stretnutí eh, v Bielom dome. Stretli sme sa s izraelskými orgánmi, s Knesetom aj s vládou Rokovali sme o veľmi dôležitej otázke, ktorá zostáva v e, centre záujmov izraelských orgánov a síce je to otázka bezpečnosti. E, sú tým takmer posadnutí. Bezpečnosť Izraela je vec, ktorú bude podľa môjho názoru musieť riešiť aj Európa. Otázka bezpečnosti sa vyrieši len, ak bude pokračovať mierový proces. Avšak je tam celý rad otázok, ktoré zatiaľ vyzerajú takmer neriešiteľne, napríklad pokračujúca politika kolonizácie, najmä v oblasti východného Jeruzalému, potom izolácia pásma Gazy, a tiež zákon, o ktorom teraz rokuje Kneset ktorý e, má upraviť úlohu mimovládnych organizácií. Pokúsili sme sa vysvetliť, prečo si myslíme, že je treba tlačiť na pokračovanie mierového procesu. Je to úplne zásadná vec e, pre bezpečnosť Izraelu. Myslíme si, že je treba si uvedomiť, jednu vec, ktorú sme pochopili eh, počas tejto návštevy. Naše návštevy budú presvedčivejšie, ak Európa prevezme úlohu lídra Európska únia nezohráva žiadnu politickú rolu v mierovom procese, čo je dosť ťažko pochopiteľné, najmä ak zoberieme do úvahy, do akej miery sa finančne a humanitárne angažujeme v tejto oblasti. Myslíme si teda, že Európska únia eh, by nemala mať obavy viazať na túto pomoc aj určité podmienky, tak pre krajiny v tomto regióne, ako aj pre úlohy kvarteta najmä čo sa týka otázok ako odblokovanie gazy, pokračujúca kolonizácia vo východnom Jeruzaleme, úloha krajín v celom regióne, ktoré by mali prispievať k mierovému procesu. A mali by sme zrevidovať účasť Európskej únie v kvartete a podporiť prechod od nepriamých rokovaní na rokovanie, rokovania priame. Takže z tejto návštevy vyplynula nevyhnutnosť silnejšej úlohy Európskej únie v tomto regióne. Musíme sa pokúsiť skutočne splniť tie veci, ktoré často spomíname uvediem príklad. Je to síce môj názor, ale myslím si, že nemôžeme pokračovať vo volaniach po demokracii, tak ako e, tomu bolo v prípade Palestíny. Chceli sme, aby tam sa konali slobodné voľby a keď tieto slobodné voľby boli a oni si zvolili Hamas, potom sa Európska únia e, vlastne obrátila k ním chrbtom, ale takýmto spôsobom sa ďaleko nedostaneme tým, že povieme, že sa majú vydať určitým smerom a potom tento smer, ktorý si zvolia, nepodporíme. To neprispeje k demokratickému procesu. Naopak to stiažuje podmienky fungovania tohto regiónu. Napriek tomu si myslím, že naša návšteva bola veľmi dôležitá. Ide o to, aby Európska únia pozmenila svoj prístup. Myslím si, že e, bude veľmi užitočné mať stále na pamäti túto návštevu a posilniť vzťah medzi týmito tromi výbormi, ktoré sa na návšteve zúčastnili. Ak by bolo možné, potom e, by e, sme mali prisúdiť väčšiu rolu pracovnej skupine, ktorú sme si ustanovili v parlamente k otázkam stredného východu, ktorej predsedá pán Pöttering, pretože si myslím, že to by mohol byť veľmi účinný nástroj na dosiahnutie cieľov Európskeho parlamentu. Ďakujem, pekne. Teraz pán Pöttering. Ďakujem, pán predseda. Na tejto ceste delegácii som sa zúčastnil ako predseda pracovnej skupiny pre Blízky východ. A chcem sa poďakovať kolegovi za to, že delegáciu riadil. Keď e, navštívite e, Blízky e, východ, musíte si vždy uvedomiť, čo chcete dosiahnuť. Chceme dosiahnuť riešenie dvoch štátov. Izrael v bezpečných hraniciach a Palestína v bezpečných hraniciach. Treba vychádzať z toho, a možno to znie trochu príliš moralizujúco, ale e, skutočne e, to e, je jadro problému že ľudská dôstojnosť Izraelčanov je rovnaká ako ľudská dôstojnosť Palestínčanov, alebo naopak Palestínčan má rovnakú dôstojnosť ako Izraelčana. Musíme s nimi zaobchádzať rovnoprávne. Ak chceme toto riešenie dvoch štátov, e, neubránite sa dojmu, že sú tam ľudia, ktorí to nechcú. Ľudia v Izraeli, ktorí včera napríklad palestínsky e, dom zničili e, na východe Izraelu. A keď na východe Izraelu Izraelu e, staviate e, sídliska pre e, osady pre Izrael, títo palestinčanov vyháňajú. A To isté robí Hamas, keď bombarduje, keď teda skutočne raketové útoky. Takže sú tam ľudia, ktorí chcú zabrániť tomuto riešeniu dvoch štátov, nechcú mier. A keď nám E, toto povedia, keď teda sa kritizuje izraelská vláda. To je trochu e, nehorázne, keď kritizujem Hamas, tak nepatrím e, medzi lobbystov proti Palestíne. My sme za objektívnosť a nechcem, aby mi vyčítali, keď sa zasadzujeme za náš návrh. Čo sa týka Gazy, Tie smutné udalosti, ku ktorým došlo minulý rok, ukázali, že celosvetová verejnosť si je opäť vedoma tohto problému a teraz e, sa zdá sa trochu pootvorí e, Gaza, ale čas našej delegácie, ako povedal kolega Pancieri, musela e, doces, pricestovať cez Egypto, sa veľmi ľahko povie, pán kolega Krajsel, boli ste tam? Nie, asi ste tam neboli, ale kolegovia museli letieť z Tel Aviv do Kajra. Veronik de Kaiser tam bola čiže z Tel Avivu do Kaira a z Kaira autobusom do eh, Rafau, aby sa vôbec eh, dostali tam, kam chceli. A včera sme si vypočuli od pána eh, predsedu, čo to znamená, keď zostane táto blokáda pretrvávať. Deti nemôžu ísť do škôl, budovy sa nebudujú, je to krajina v izolácii a pomôže to len Hamasu. To musí vedieť každý ak E, táto blokáda bude pretrvávať, bude to len pomoc Hamasu a to nie je našim cieľom. Preto je našou úlohou, úlohou Európskej únie spolu s Amerikou, spolu s kvartetom, ako povedal kolega Pancieri, urobiť všetko preto, aby e, prestala politika osídľovania. Keď sa blokáda Gazy ukončí, musí byť zabezpečené, aby sa nedostali do Gazy ďalšie zbranie, e, ktoré budú bombardovať izraelské územie. Teda tieto dve veci veci patria jedna k druhej a naša kritika eh, sa je nasmerovaná na tých, ktorí zostrujú situáciu na oboch stranách. A moja posledná pripomienka, ak sa prezident Obama bude naďalej zasadzovať za mier na Blízkom východe, mali by sme urobiť všetko preto, aby sme ho podporili. Je to eh, moje presvedčenie bez eh, bezpečnostných zložiek OSN či Európskej únie bez bezpečnostných eh, zložiek na Blízkom východe, na ktorých sa musíme podieľať, nebude, možné, nebude možný mier na Blízkom východe a preto by sme k tomuto mali byť eh, pripravení a ochotní. Záverečná poznámka. Na Blízkom východe ide podľa môjho názoru oveľa viac než o mier medzi Izraelom a Palestínou, nech je to už akokoľvek dôležité. Ak tam nebude e, nastolený mier, bude to mať dopady na naše vzťahy s islamským a arabským svetom a tiež na Úniu pre Stredomorie. Môžeme na ňu zabudnúť, ak sa nám nepodarí dosiahnuť pokrok vo vzťahu medzi Izraelom a Palestínom a preto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 oveľa viac než len o, tieto dva štáty a preto odporúčam, aby sme my, Európsky parlament, v našom výbore, ako aj v pracovnej skupine pre Blízky východ, sa sústredili aj naďalej na dianie na riešenie situácia, keď sa domnievame, že Palestína robí niečo zle, alebo Hamas, alebo izraelská vláda niečo robí e, zle. Potom to musíme otvorene povedať a nesmieme sa nechať kritizovať za to, že sme jednostranní my nie sme ani na strane jedného, ani na strane druhého. My chceme podporiť mier, to, čo bolo možné v Európe po 45. so Šumanovým plánom, by malo byť pri trochu dobrej vôle možné aj na Blízkom východe a nemá sa, a nich nám nehovoria, že nie je možné to, čo bolo v Európe možné urobiť, urobiť aj tam, ak máte dobrú vôľu. Ďakujem, pán Petering, a teraz pani Veronik de Kaiser. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Môžem len nadviazať na to, čo povedal môj kolega Balc- Panceri a mm, pán predseda Petering. Keď e, pán Petering hovoril, že dôstojnosť palestínčana sa rovná, alebo musí sa rovnať dôstojnosti izraelčana, tak bezpečnosť jedného Izraelčana sa tiež musí rovnať e, bezpečnosti palestínčana a po, tak ďalej. A Veľmi ťažko sa toto realizuje, keď hovoríme o tejto rovnosti práva ľudí na život, na vzdelanie, na možnosti e, cestovať, tak dalo by sa povedať, že na jednej strane bezpečnosť Izraela a v mene bezpečnosti Izraela celý e, zvyšok e, ľutujeme Nemôžeme s týmto súhlasiť, nemôžeme sa takto správať my v Európe a súhlasím s tým, čo povedal pán Pöttering, len čo sa sn- začneme snažiť o víziu mimo tohto kontextu a síce, že právo pre všetkých je potrebné a zachovanie tohto práva, tak nás označujú všetkými možnými menami a toto je veľmi ťažké. Ja som ale chcela hovoriť o niečom inom. Som súčasťou delegácie, alebo bola som súčasťou delegácie Evy Žoli v Gaze. Pani Kiel Nielsen tam bola tiež. A len veľmi stručne, situácia v Gaze, pretože to nás povedie k otázke financovania. Takže veľmi často som bola v Gaze, ale od určitého času už nie. A rozdiel bol obrovský. Organizácia čierneho trhu, tunelov má skutočne podnikateľský rozmer a pri tu, východoch z tuneloch sú nové kamióny, ktoré e, preberajú tovar a e, odvážajú ich do určitých typov obchodov, e, budujú sa z toho domy a, a e, ľudia v Gaze žijú z toho, čo im niekto dá. Je to taká charita a je to tovar, e, ktorý je pre obyčajných ľudí v Gaze nedostupný. Čiže toto je realita v Gaze. Áno, blokáda je úplne kontraproduktívna. Tu je obyvateľstvo, ktoré nie má blízko k Hamazu, ktoré teda má prístup k Hamazu, má prístup k zdrojov a pre zvyšok e, tu nie je nič. Čiže nemôžu sa dostať k eh, tovaru z, týchto, z tohto čierneho trhu a mm, stavať a podobne. Takáto je situácia v Gáze. Veľmi ťažká. A potom sa tu hovorí, že mu eh, bežní ľudia dostávajú iba polovičný prídel ako ten, ktorý je potrebný na prežitie Čiže humanitárna dráma, tí, čo to hovoria, e, tak naozaj tí, ktorí nie sú informovaní, nevedia, čo sa v tejto krajine deje. Kým sa neskončí táto blokáda s možnosťami vývozu, rozvoja ekonomiky, či už ide o medzinárodný rozmer alebo vnútornej ekonomiky v Gaze. Táto pomoc je nevyhnutá na s výnimkou tých privilegovaných osob okolo Hamasu, ktorí ju nepotrebujú. A keď sme boli na pracovnej skupine a včera, keď som počúvala Salma Fajata, ktorý povedal, že my to ľutujeme, ale ešte stále potrebujeme tieto peniaze, pretože kým uh, sa neskončí blokáda kompletne, tak e, to, čo nám Izrael navrhuje, to je len taká mikroskopická čiastka. Musíme to e, privítať, ale to určite zásadne situáciu v Gaze nezmení. Čo Izrael navrhuje, aby sa dostalo do Gazy, sú tovary na obnovu, ale toto je iba 5 e, reálnych potrieb, pokiaľ ide o infraštruktúru budovy a obyvateľstvo čaká um, e, 80 obyvateľov e, v Gazi je veľmi mladých, čiže sú to deti, mladí ľudia a oni potrebujú tieto prostriedky. Musíme teda pokračovať v tomto tlaku. Musíme mm, plniť ich potreby palestínčanov, podnikatelia, ktorých sme v Gaze stretli, nechcú žiť e, z charity iných. Oni chcú pracovať, obchodovať, mať možnosti, v Gaze eh, je podzemná voda, sú tam skleniky, môžu pestovať eh, rozličné eh, produkty, to by sa dalo vyvážať, ale na čo by ich nechali zhniť v Gaze, takže skleniky sú prázdne a nič sa nedá produkovať. Takže toľko k situácii v Gaze a preto som chcela položiť pánovi Weberovi otázku. Uh, ste úplne na konci sály, takže povedzte mi, videla som, že hovoríte o 20 miliónoch eur. Stačí to? pretože som počula veľmi alarmujúci príspevok, eh, hovoril o 100 miliónoch eur a my nemôžeme teda Spýtam sa, či podľa vás táto čiastka je dostatočná. Ter, teraz nie, lebo možno budú aj ďalšie otázky. Yeah, he will, he will, he will Dobre, budete musieť vystúpiť. Chcem vám pripomenúť, že máme ešte veľké predsedníctvo, rozšírené predsedníctvo a e, preto by som e, vás rád e, požiadal o uzavretie zoznamu rečníkov. Mali sme tam ešte 6 ďalších a máme obmedzený čas. Teraz by som bol rada, aby pani Nielsen a ostatní sa sústredili. Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať pánovi Potteringovi, ktorý urobil výbornú správu úplne v súlade s tým, čo sme videli, počuli a cítili počas našej cesty. To isté platí aj pre pani Dekajzer. Bola som s ňou v Gaze, áno, to je pravda, nemusím teda opakovať to, čo povedala. Uh, Chcem len doplniť e, niekoľko vecí, keď ide o dôstojnosť. Pán Pottering hovoril o dôstojnosti palestínčanov aj izraelčanov a chcem pripomenúť našu zodpovednosť ako Európanov k otázke dovozov produktov, a teraz e, kolónii, pretože dôstojnosť palestínčanov v, v údolí Jordánu, toto je e, zásadné a nemôžeme tolerovať to, že v Európe potrebuje, konzumujeme produkty, ktoré sú vyrobené za nerešpektovania dôstojnosti e, pracovníkov. Čiže chcem, aby sme sa k tomuto vrátili Myslím, že po letnej prestávke je potrebné, aby Európa pokročila, e, pokiaľ ide o dovoz poľnohospodárskych produktov a iných produktov z kolónií, pretože ak to neurobíme, tak to budú občania a združenia, ktoré to urobia a my budeme mať problémy tak, ako tomu bolo e, s flotilou na pobreží Gazy, čiže urobí to spoločnosť, ak to neurobíme my. Myslím, že toto je presne to isté. Ďalší dôležitý prvok eh, dôstojnosť, k dôstojnosti a rovnosti medzi palestínčanmi a izraelčanmi. My žiadame oslobodenie Kilada Šajta, ale tiež eh, žiadame oslobodenie všetkých väzňov, palestinských väzňov. Saddam Fajot to včera pripomenul, ktorí sú vo väzení z, eh, od čias spred dohody z Osla, sú tam uh, maloleté osoby a to je neakceptovateľné. Je tu tiež nerovnosť zaobchádzania medzi európskymi alebo izraelo, izraelo-európskymi občanmi, ako je Aži Salamuri je jeden francúz, ktorý je vo vezení už niekoľko rokov po procese, ktorý bol veľmi pochybný, je to nepriateľné a my žiadame jeho oslobodenie. A na záver by som chcela hovoriť o dôsledkoch blokády, to povedali už kolegovia, ale ja chcem zdôrazniť, že blokáda je v prospech Hamasu, je to proti deťom, ženám, násilie voči ženám v kontexte útlaku a blokády je väčšia. Ženy, umelci, intelektuáli sú obeťami blokády. Stretli sme sa s umelcami, naozaj sú veľmi utlačaní a blokáda je proti týmto ľuďom a určite nie proti tým, proti ktorým bol, bola pôvodne namierená. Európa musí konať čo najrychlejšie, aby táto blokáda sa skončila. A škoda, že tu nie je náš pán predseda, pretože ak by sme tu počas organizácie e, tejto delegácie, ak boli určité e, nezhody, to je bežné v demokracii, tak e, škoda, že tu nie je, aby si vypočul túto správu. Mohli sme mu položiť otázky alebo poskytnúť komentáre, pretože ak to neurobujeme tu, tak neviem, ako pomôžeme Izraelčanom a Palestínčanom dosiahnuť mier. Ďakujem, pán Weigel. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som chcel vysloviť uznanie kolegovi Pancerimu za vynikajúce údaje za jeho jasnú správu o činnosti spoločnej delegácie. Už sme sa v predchádzajúcich mesiacoch viackrát rozprávali o našich dojmoch, o našich e, záveroch e, z návštevy, takže nebudem opakovať to, čo už bolo povedané. Potvrdzuje sa, že to bola návšteva v pravom čase, že je to návšteva dôležitá e, v prospech pretrvávajúcej komunikácie s ľuďmi e, tam, s organizáciami, ktoré bojujú e, s obrovskými problémami aj v rámci medzinárodnej politiky. Aj mne je ľúto, že pán predseda výboru eh, AFET nemohol sa zúčastniť na diskusii. Eh, žiaľ, eh, teda to nie je dobré Izraelské časopisy e, dokonca písali, že prichádza na návštevu delegácia s antiizraelskými propagandistickými e, zámermi. Myslím si, že by bolo bývalo e, lepšie, aby takéto záležitosti sa neopakovali. V ostatných dňoch sme sa e, mali možnosť oboznámiť e, s konštatáciami pána Fajada, s, e, so slovami pána Ginga a ich slova nám potvrdili to, že všetky správy z diania na Blízkom východe je treba dvakrát, trikrát si overiť tu samozrejme nepôjdem do detajlov, ale e, zdá sa mi, že riešenie dvoch štátov, ktoré kolega Pöttering označil za e, najdôležitejší e, cieľ, a my ho samozrejme podporujeme, že toto riešenie nemá veľký kredit za aspektu toho, čo sa dnes deje na západnom brehu Jordána panuje systém apartheidu, čo sa týka infraštruktúry, čo e, sa týka e, procesov s palestinským obyvateľstvom, ktoré e, nie je rovnocenné, nezaobchádza sa s ním rovnako dôstojne ako s Izraelčanami. Končím upozornením na jeden problém, ktorému sa žiaľ nedostalo postačujúcej pozornosti v parlamente. A síce izraelská legislatíva pripravuje tri zákony, ktoré e, budú e, e, mať neblahé následky na mimovládne organizácie, čiže nad týmto sa musíme zamyslieť a tomuto sa musíme venovať. Ďakujem e, pani Nates. Milí kolegovia, ďakujem vám všetkým, e, ktorí ste hovorili o návšteve našej delegácie. Na tejto delegácii som sa na nešťastie nemohla zúčastniť, ale predchádzali jej incidenty, ktoré poznáme, incidenty, o ktorých sme hovorili, počas mimoriadnej schôdze rozšíreného predsedníctva nášho výboru z mojej iniciatívy, samozrejme za podpory ostatných členov skupiny. Takže pred schôdzou v Štrasburgu. No a chcem pripomenúť našim kolegom toto vyhlásenie pred našim výborom zo strany stáleho zástupcu Izraela pri EÚ, ktorý, keď sme mali diskusie o útokoch na humanitárny konvoj e, do Gazy, aby teda tento konvoj chcel prejsť blokádou a v tomto vyhlásení stály zástupca povedal, že Izrael skutočne je proti návštevám parlamentných delegácií a návštevám iných osobností v Gaze. Preto, a myslím, že ho citujem, dúfam, že správne, preto, lebo takéto návštevy legitimizujú situáciu v Gaze. Čiže keď tam niekto pôjde, v ich očiach alebo v očiach izraelskej vlády Predpokladám, že stály zástupca vyjadruje stanovisko ministerstva zahraničných vecí v Tel Avive. Povedal tu pred nami, že takéto návštevy nielenže sú nevhodné, ale aj neželateľné, treba im maximálnej miere zabrániť, pretože pridávajú legitimitu situácie v Gaze. Dúfam, že ten mierny zmen, tá mierna zmena, zmena postoja Izraela, o ktorom hovorila Veronik, možno e, je symbolom určitej zmeny, ale podľa mňa toto musíme mať naďalej na zreteli a teda veriť, že by sme dokázali uh, ministerstvo e, zahraničných vecí v Izraeli obmekčiť, e, to je ilúzia. A chcem pripomenúť tým, ktorí tu neboli počas tohto stretnutia, chcem im pripomenúť toto prihlásenie, ktoré sa mi naozaj zdalo veľmi takým zlým znamením do budúcnosti. Ďakujem, pán Mauro. Eh, grazie, presidente. Ma io intanto volevo Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať kolegom, ktorí eh, nám referovali o spoločnej návšteve v Gaze poukázali na dramatickosť e, situácie, ako spomínal aj pán predseda Petering, zdôraznil, aký je náš konečný cieľ a síce dva štáty, dva národy. Realisticky sa však pýtam, tí, ktorí sú za dva národy a dva štáty. Momentálne ich je viac alebo ich je menej a predovšetkým ich je viac alebo menej v Izraeli alebo ich viac či menej v Palestíne. Mám taký pocit, že v Izraeli a v Palestíne je teraz menej ľudí, ktorí sa zasadzujú za riešenie dvoch štátov. Zdá sa mi, že ich je menej tak v izraelskej vláde, a keď zoberieme do úvahy to, čo tvrdí Hamas, potom je ich menej aj v Palestíne. Aká je naša zodpovednosť, e, aká je naša úloha? Pán predseda Pöttering hovoril o podpore spomínal tiež, e, že by sme sa e, mali snažiť, tak ako americký prezident, podporiť rokovania. Dovolím si ale takú realistickú pripomienku. Všetci, s ktorými som hovorila, môžem tu priamo citovať dosť veľký počet vojenských jednotiek našich krajín, ktoré sú v južnom eh, Libanone. A títo ľudia eh, hovoria, že pokiaľ ide o americkú vládu a americkú administratívu priamo na mieste, že to, čo eh, hovorí pán prezident Obama sa nevyhnutne nepremieta do toho, čo robí ministerka zahraničných vecí Clintonová. Aj pokiaľ ide o americkú vládu, tam musíme mať e, na zreteli e, tie určité vplyvy, ktoré panujú. Čo spomínal kolega Pancieri, máme povinnosť e, prostredníctvom nástrojov, ktoré sme si vytvorili, podporiť pracovnú skupinu Mm, pre Blízky východ, o hovoril pán Pöttering, a zabezpečiť, aby táto pracovná skupina e, rokovala, konala, diskutovala realisticky z hľadiska tých e, cieľov, ktoré sme si stanovili, síce dva štáty, dva národy. Včera nám iracký veľvyslanec veľmi jasne povedal, že to, čo sa deje v ich krajine, sa e, viaže vo značnej miere na skutočnosť, že ďalší akt aktéry zasahujú e, e, do toho, čo sa deje v Iraku a nemyslíte si, že je to iný e, vývoj. Takže musíme veľmi jasne vidieť, kto sú aktéry, ktorí dianie ovplyvňujú aby sme mohli hodnotne prispieť. Takže takto by sme to mali ponímať a nemali by sme strácať čas internými nezhodami. Pán Angurakis, ďakujem, pán predseda. Dve pripomienky. Poprvé, myslím si, že by sme mali posilniť našu solidaritu s palestinským obyvateľstvom. To nie je otázka voľby. Palestínci trpia, nemajú štát. Ak chceme e, riešenie dvoch štátov, musíme posilniť ten národ, ktorý je teraz slabší. Chcem pripomenúť, že palestínsky národ trpí, lebo je okupovaný. Takže e, je jasné, že je v inej pozícii než Izrael. Chcel by som povedať ďalšiu vec, čo sa týka útoku na konvoj, ktorý chcel preraziť blokádu a dostať sa do Gazy. Videli sme ale, že to dianie neurobil veľký dojem na izraelskú vládu. Premiér mal dokonca tú drzosť povedať, že jeho krajina reagovala na žiadosť medzinárodnej komunity a že eh, existuje nejaká eh, komisia, ktorá túto otázku vyšetruje. A ja musím povedať, že sme k tomuto prispeli v podstate aj my, tým, že sme nejednali dosť rozhodne po tomto útoku. Konali sme veľmi vlažne, neprijali sme v podstate žiadne opatrenia proti Izraelu. Napríklad sme vtedy mohli zmraziť našu vojenskú spoluprácu s Izraelom, čo sme ale neurobili. Myslím si, že, sme, e, že by sme mali urobiť oveľa viac. Mali by sme vyvinúť politický tlak na Izrael, ak chceme prispieť k vyriešeniu problému. A posledná vec. Myslím si, že Európsky parlament musí ešte viac podporiť tie e, zložky, tie sily e, vo vnútri Izraelu ako Chadáš, komunistická izraelská strana a všetky hnutia, ktoré bojujú za vyriešenie tohto problému, ktorí bojujú za dva nezávislé štáty, pretože to sú ľudia, ktorí e, tiež veľmi trpia v Izraeli. Vláda prijíma rôzne opatrenia, ktoré ich utlačajú a týka sa to aj viacerých členov Knesetu, ako vieme. Ďakujem. Pán Weber má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr budem reagovať na otázku pani Dekajzer, či 20 miliónov, ak teda parlament schváli transfer 40 miliónov. Myslím, že dnes ráno to bolo schválené v, v KOBu a polovica, 20 miliónov, je určená na posilnenie e, tohto rozpočtu. Či e, tých 20 miliónov teda stačí deficit na rok 2010, ktorým sa má, ktorým sa má čeliť e, deficitu 100 miliónov dolárov, zostáva na úrovni 75 miliónov eur po znížení týchto 100 miliónov dolárov. Takže preto, aby sme čelili týmto výdavkom, 85 výdavkov INRA ide na platy. Ide teda o výdavky, ktoré sa nedajú znížiť, jedine, že by sme prepustili týchto ľudí. Čiže takto znížime tý, tento deficit 75 miliónov eur, ktoré, ktorý znížime asi o tretiny. Čiže bude tu chýbať e, e táto masa, aby Indra mohla zakončiť z, e, rozpočtový rok e, s rozpočtom, ktorý už bol znížený o 100 miliónov dolárov, pokiaľ ide o odhadované potreby. Čiže nestačí to ale reagujeme tým na okamžité potreby INRA a na list, ktorý bol adresovaný komisii, ktorý máte v kopii, kde sa žiada o toto okamžite posilnenie o 20 miliónov eur. Myslím si, že komisia sa obráti na parlament a na mm, rozpočtový e, orgán v septembri, aby e, sa zistilo, či potreby INRI sú naozaj čiastočne splniteľné a či potreby premiéra Fajata, ktorý tu bol pred vami a pred vašimi kolegami včera, či sa splnia v rámci tých 40 miliónov, ktoré dáme k dispozícii v prípade, že to schválite. Situácia v Gaze Povedali ste to všetci, nie je tolerovateľná. Milión a pol e, ľudí nemôže sa odtiaľ nejako dostať ani cez vzduch, cez e, povode alebo po zemi, možno že tunelmi. Môže to trvať dlho. Trvá to už od, teda už príliš dlho. Či je to demokratické, to nechám na vás posúdiť je to možno demokracia na rímsky spôsob, že občania majú všetky práva, otroci nemajú žiadne. Čo si ale myslím, že je nepriateľné, je to, že deti nemajú žiadne hračky, lebo sa nemôžu dovážať. Obyvateľstvo nemôže e, nemá prístup k potravinách, nemôže postaviť svoje domy, pretože e, tu aspoň bol pokus o to, aby sa deti dostali do školy. Neviem, či táto situácia je normálna e, v blízko Európy a blízko krajiny, ktorá je na našej úrovni rozvoja, má univerzity na najvyššej úrovni a všetko, čo je potrebné pre svojich občanov. Čiže je potrebné niečo urobiť, e, baronesa Ashton veľmi odvážne povedala, že toto je nepriateľné. Povedala to pred vami, pred radou veľmi otvorene a bolo by dobré, aby sme sa snažili pomôcť Gaze. Na to sú potrebné peniaze. Premiér Fayad veľmi zlepšil situáciu na západnom brehu Jordánu z ekonomického hľadiska projekty s našou podporou, ale aj tiež s Medzinárodným výborom umožnili dosiahnuť veľmi dobrý rast. Začal robiť to, čo povedal, teda robí to, čo povedal, znižuje deficit e, palestinských orgánov naprava hospodárskú situáciu západného brehu. Zároveň také dve strany nožníc sa otvorili a Gaza je medzi nimi. Milión a pol palestínčanov v porovnaní s 2,5 miliónmi na západnom brehu. Čiže žijú v najväčšej chudobe. Zrejme sa budeme musieť k vám na nešťastie vrátiť, pán predseda, a požiadame o dodatočné prostriedky. Pán Atkins. takže má právo prehovoriť, pretože včera hovoril veľmi stručne. Ja som vždy stručný, dve rýchle otázky. Ak Izraelci budú ďalej budovať e, osady e, na e, západnom brehu a budú odrezávať Palestincov zo starého mesta Jeruzalem, nie v skutočnosti ten, to riešenie s dvoma štátmi mŕtve. A ak tento stále prevládajúci názor je pravdivý, čo s tým robí Európska únia? Na záver tejto debaty, pán Panzeri. Nebudem eh, tu nič uzatvárať. Eh, chcem jednu pripomienku a navrhnúť možnosť, ako to ďalej môže fungovať. Pýtam sa predsedníctva sekretariatu, bolo by možné e, rokovať s predsedníctvom Európskeho parlamentu a pozrieť sa na to, či by bolo možné nejako zlepšiť inštitučný profil tej pracovnej skupiny pre Blízky východ, aby to mohlo byť to hlavné miesto, e, kde sa bude rokovať o problematik, pretože tam by sa dala ľahšie nájsť rovnováha a tam by mohla pokračovať naša práca v mene parlamentu aj taká politická, diplomatická práca. Váš návrh bereme na vedomie a vieme, že mm, ste podporili mm, požiadavku tohto výboru, aby sa použila núzová rezerva EÚ, ktorá bola prednesená v e, liste, ktorý poslal komisár Lewandowski predsedovi Buzekovi a vy ste videli tie dôvody a mm, potrebu Takže predpokladám, že môžeme podporiť túto požiadavku. Ďakujeme, tým už otvárame tento bod na programe a teraz budeme mať rozšírené predsedníctvo.